Um, Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli dnes e, popoludní e, na e, tento workshop o franchisingu. Ja som Vicky Ford a ja som predsednička výberu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov tu v parlamente. Je to veľké potešenie pracovať s Denisom v tomto výbore. On je veľmi silný hlas hlavne pre malé podniky a v, to, v tom čase, čo ho poznám a on má obrovské skúsenosti už mnoho rokov v tomto výbore, takže ďakujem veľmi pekne. Denis sa tiež poznám a a e, viem, že on e, um, rieši prípady, ktoré niektorí ľudia zanechali a zabudli na ne a on e, neustále pripomína e, kolegom z väčších skupín v parlamente potrebu skúmať e, tému franchisingu. Takže ďakujeme pekne za to, že ste s nami dnes popoludní. Ja som si vzal domov tento dokument včera, začal som ho čítať. Je to veľmi podrobná štúdia o e, francízach v Európe a keď som to začala čítať, e, e, tak e, ma hneď som si všimla, že je jasné, že sú v niektorých európskych štátoch modely, ktoré fungujú značne lepšie ako v iných štátoch. A že samozrejme sú oblasti, kde možno zlepšiť tú najlepšiu prax a to vidíme často v minulosti v celom obchodnom sektore a tiež e, to zahrňa prácu, ktorú treba vykonať e, v maloobchodnej sfére. E, Akčný plán pre maloobchod, ktorý vypracoval parlament môj a v ňom môj predchodca pán Harber, ktorý určuje nové spôsoby, ako podporovať lepšie obchodné praktiky a lepšie vzťahy medzi tými, ktorí e, sú zapojení v dodavateľskom reťazci. Určite viac sa dozviete dnes popoludne o tom, ako e, franchising zapadá do tejto úlohy a aké je to dôležité hlavne v týchto štátoch, kde niekedy malé podniky nemajú pocit, že majú e, rovnaké podmienky ako väčšie podniky. Takže ďakujem pekne expertom, ktorí prišli dnes popoludní. Ďakujem Denisovi za to, že um, sa postaral, aby sme to mohli zrealizovať aj za to, že zabezpečil, aby sme na spoločnom uh, trhu si vymenali najlepšie skúsenosti a aby to fungovalo, aby uh, aj malé mali, podniky mali rovnaké slovo o tom, ako funguje trh. Ďakujem Vicky za e, tvoje milé slova. Môžem ich e, zopakovať v tom zmysle, že si myslím, že máme veľa spoločné, čo sa týka malých a stredných podnikov a aj čo sa týka e, lepšieho zákonodárstva. Ehm, aj a o to ide, že nie sme za čisto symbolickú legislatívu a nie sme za príliš veľa byrokracie. A myslím, že to tiež e, platí pre malé a stredné podniky všeobecne, že oni e, prvý e, vám povedia a dajú praktické príklady, kde nepotrebujeme ďalšie pravidlá, ale je treba nájsť praktické riešenia. A na začiatok by som rád chcel privítať všetkých, ktorí sem prišli. A prichádza júletné prázdniny a toto je posledný výborový týždeň, takže pre celú e, skupinu e, je to e, veľká úloha, aby stále mali dosť ľudí na výbore, aby hlasovali a napriek tomu je to veľký záujem o túto tému, ako vidíme, a ona si to zasluhuje, ako povedala Vicky na začiatku. Dnes diskutujeme dosť veľa. Najprv súčasné naredenie v EÚ o franchisingu a tiež máme veľa praktických príkladov a mnoho ľudí tu má vlastné skúsenosti s franchisingom a samozrejme za tým všetkým je východisko a to štúdia komisie ktorú teda objednal um, politický odbor Európskeho parlamentu o franchisingu a túto štúdiu stojí za to si prečítať. Odkiaľ to pochádza? Pochádza to e, zo správy, ktorú som napísal v reakcii na e, akčný plán pre malý obchod od Európskej komisie a v súvislosti s touto správou sme tiež diskutovali o téme franchisingu ktorá môže byť veľmi jasná od začiatku a my podporujeme v Európskom parlamente metódu franchisingu, ktorá umožňuje spolupracovať istým vzorcom a je určite obohatením pre európsky spoločný trh. A to sme tiež na začiatku vedli v uznesení. Zároveň s veľkým záujmom by sme si chceli vypočuť, čo možno robiť lepšie, aké sú terajšie problémy v súvislosti s franchisingovými zmluvami a o tom, ako terajšia legislatíva EÚ súvisí s franchisingom. A som veľmi rád, že najprv si vypočujeme prezentáciu štúdie a potom prezentáciu holandského projektu z holandského ministerstva hospodárstva spolu s podnikmi o kódexe pre franchising a budeme mať diskusiu s odborníkmi o regulačnom rámci a o tom, čo možno urobiť na európskej úrovni. Je tu pár praktických aspektov, ktoré vám musím oznámiť Takže um, tento seminár sa vysiela na webe, takže čo tu znie uh, vidno verejne. Uh, papierové kopie programu sú tu v miestnosti k dispozícii a tiež prezentácie a životopisy sú k dispozícii uh, na webovskej stránke výboru. A zhrnutie z tohto bude z tohto zasadnutia bude zverejnené o pár týždňov a tiež bude na webovej stránke. Takže toľko k praktickým aspektom a teraz by som rád dal slovo doktorke Aneta Vieberovskej. Ja som eh, trénoval toto meno, no určite nie je holandské meno. Vy ste študovali na Univerzite Utrechte. Vy ste teraz z Nemecka, z Univerzita Osnabrück. Máte slovo. Ďakujem pekne. Aby som to ešte zhoršila, e, vy ste povedali len polovicu mojho mena, ale nebudem ľudí obťažovať celým menom, ako už oznelo. Nás, e, Univerzitu Osnabrück, požiadal odbor politiky, aby sme vykonali štúdiu o franchisingu. Než e, však začnem prezentovať, čo sme urobili a ako sme to urobili. Rada by som ospravedlnila profesora Šutonovku, ktorý e, mal byť s nami dnes. No žiaľ, jeho manželka utrpela drobnú nehodu ráno, tak e, nemohol sem cestovať vlakom, musel ísť e, do nemocnice, takže nemôže byť s nami dnes. Teraz, keď sa vrátim k štúdii, ktorú sme robili pre parlament, parlament naformuloval niekoľko otázok, ktoré určili základ pre náš výskum. Tu sú tie otázky. Poprvé, účinok existujúcej legislatívy na dobré a zlé fungovanie zmluv v oblasti franchisingu. Po druhé, či e, nariadenie EÚ e, 330 e, z 2010 potrebuje zmeny alebo e, lepšie vymáhanie. Po tretie, či možno nájsť lepšie európske e, riešenia v iniciatívach samoregulácie. Po štvrté, e, terajší systém aký aké sú súčasné systémy na úrovni EÚ, ktoré riešia cez hraničnú spoluprácu a vymenú najlepších skúseností v oblasti franchisingu. A po piaté, aké, či by ďalšie kroky, ako napríklad ehm, zavedenie nového eh, európskeho nástroja, boli potrebné. Takže toto je východisko, z ktorého sme vychádzali. Právny priestor eh, a prostredie tohoto výskumu je dvojúrovňové. Na úrovni EU máme eh, na úrovni EU len nariadenie o blokových výnimkách a to nariadenie 330 z roku 2010 a parlament parlament sa pýtal, parlament e, hlavne zaujímalo, čo sa týka nariadenia o blokových výnimkách, že či je treba upraviť e, e, dlhodobé konkurečné doložky a e, franchising a blokové výnimky. Teda ako to naredenie má dopad na tieto oblasti? A druhá úroveň nášho výskumu boli národné zákony. A tu sme museli sa vysporiadať aj s právom na ochranu hospodárskej súťaže a e, súkromným právom e, v EÚ. E, máme nardenia a predpisy, ktoré sa týkajú franchisingu v oblasti hospodárskej súťaže, ale čo sa týka národných práv, tak tam platí európske právo pre hospodárskú súťaž, ale členské štáty môžu a aj to robia, zavádzať pravidlá v oblasti súkromného práva. A samozrejme právo na ochranu hospodárskej súťaže e, má dopad na súkromné právo, ale to nie je veľká starosť na európskej úrovni. Keď vám mám dať prehľad o predmete a rozsahu našej práce, my sme e, skúmali 9 právnych e, systémov, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Estonsko, Rumunsko a Polsko. Toto sa robilo na, zač- na základe dotazníkov, ktoré sme vypracovali a ľudia, ktorí sú vedení na tomto obrázku, nám poskytli odpovede. A skúmali sme aj právo ehm, na ochranu hospodárskej súťaže a ehm, súkromné právo a judikatúru a doktríny a všetky zdroje, ktoré sme mali k dispozícii. úvodné predpoklady e, v porovnaní s e, trhovou realitou. Tu sme začali s e, našim projektom. Viem, že teraz hovorím dosť akademicky, no chcem povedať, že keď sme si uvedomili, že naše úvodné predpoklady o metodike, čo je vždy ťažké diskutovať ako tému na takomto workshope, keď sme zistili, že to e, nebolo také, ako sme si mysleli, že to bude, tak sme museli prispôsobiť e, našu pracovnú metódu. Zistili sme, že je ťažké nájsť materiály o franchisingu. Samozrejme sú početné publikácie, no tieto publikácie sú hlavne o tom, že čo to je franchising a ako sa to má robiť, aké sú prospechy, aké sú rizika, nebezpečenstva. No tieto publikácie vám e, nehovoria, aké sú problémy, ktoré sa dejú na trhu. A toto je kvôli nedostatku transparentnosti na trhu. Franchising je zmluva medzi dvoma podnikateľskými subjektami, ktoré uzatvárajú zmluvné strany v e, mierovom a pokojnom prostredí e, právnej kancelárii a je naozaj e, ťažké dostať sa k zdroju, teda k takej zmluve. Ťažko by sa našli zdroje, ktoré by skomali a diskutovali o tom, aký je naozaj obsah franchisingových zmluv ktoré sa uzatvárajú na európskom trhu. Teda stalo sa to, že keď sme začali diskusiu a rozhovory s zástupcami, aby sme skúmali prax, pretože iné zdroje neboli. Samozrejme, tu musím povedať, že sa to líši medzi jednotlivými štátmi. No, e, sú prípady e, súdnych konaní a rozhodnutí, ktoré sú k dispozícii vo veciach franchisingu, no všeobecne povediac, e, čísla nie sú e, veľké, ich počty nie sú veľké, takže je ťažko vyvodiť závery na základe súdnych prípadov, ktoré rozhodli národné súdy. Počas e, prieskumu, ktorý sme robili, keď sme pripravovali tú správu, tak sme mali početné diskusie s zástupcami e, frančíz, e, aj udelovateľov koncesie, aj koncesionármi. Mali sme s nimi osobné stretnutia, mali sme 20-30 diskusí telefonických aj s udelovateľmi koncesie, aj s koncesionármi. Takže miesto toho, um, aby sme robili čo sa um, bežne robí v takýchto prieskumoch, že by sme um, skúmali uh, literatúru a konkrétne prípady, tak uh, naše informácie pochádzali zo so styku a diskusie s zmluvnými stranami, takže z metodického hľadiska je táto správa dosť osobitá. Čo sme zistili počas nášho výskumu? Zistili sme, že čo sa týka franchisingu, je to veľmi e, špecifická zmluva v porovnaní s inými zmluvami medzi podnikmi a osobitne v e, prípade zmluv na distribúciu rôznych druhov. Pretože máme dve úrovne vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré môžu byť problematické. Poprvé, všeobecne hovoriac, udelovateľia licenci sú strukturálne silnejší ako tí držiteľia licencie a to je štandardná situácia. Samozrejme, možno nájsť reťazce, kde sú držiteľia licencií silnejší ako udelovateľia licencií, ale zvyčajne je to ten udelovateľ, ktorý má viac, väčšiu moc, aby vyjednal si lepšie informácie, lepší prístup k informáciám. No, e, táto nerovnováha v štruktúre je spojená so vzájomnou zraniteľnosťou zmluvných strán. To znamená, že zmluvné strany franchisingovej zmluvy sa správajú netypicky. Teda na jednej strane udelovateľ licencie e, odovzdáva svoje obchodné tajomstva. Zvyčajne toto sú obchodné tajomstva a ne e, prezrádzajú sa e, iným stranám, no udelovateľ licencie e, to urobi, aby zabezpečil úspech e, pre reťazec. Na druhej strane e, držiteľ licencie sa vzdá časti svojej nezávislosti a to tiež je typické správanie pre podnikateľa, ktorý by mal byť slobodný, aby urobil to, čo si myslí, že je najlepšie pre jeho podnik. A toto je osobitosť e, franchisingu, ktorú neberú do úvahy na európskej úrovni v naredení o blokových výnimkách. Čo sa deje v EÚ a v európskom práve? Je to, že e, pravidla EÚ sa vyvinuli za špecifických pravidel pre franchising eh, k situácii, kedy eh, zaobchádzajú s franchisingom ako s inými zmluvami. A napríklad úvodne v tom prípade Pronubia, eh, ktorá skončila pred súdom a potom ďalšími rozhodnutiami komisie, ktoré vyplývali a nasledovali po rozhodnutí v prípade Pronubia, oni zaobchádzali s franchisingom ako s bežnými zlomnými stranami medzi podnikmi, ale keď e, po istom čase boli prijaté blokové výnimky, tak e, to e, prestali posudzovať pre legislatívne opatrenia, prestali s tým uvažovať v legislatívnych opatreniach a konkurenčné právo má dopad na súkromné právo a to je podstatné, aký je dopad, aké sú dôsledky, no v európske právo to neberie do úvahy. Teda máme naredenie o blokových výhodách, ktoré má veľmi špecifický význam pre naredenie o súkromnom práve na národnej úrovni, no toto sa nezohľadňuje. Deje sa to, že členské štáty začínajú reagovať na takéto riešenia, pretože Všeobecne hovoriac, konkurenčné právo je o tom, že sa má umožniť lepší vývoj trhu a podporuje štrukturálne silnejšiu stranu e, franchisingovej zmluvy, a to je udelovateľ licencie, preto, ktorý zvyčajne ponúka takúto možnosť, lebo je to on, ktorý e, rozvíja e, tu, ten reťazec a vo všetkých štátoch okrem eh, Polska sa stalo to, že členské štáty začali reagovať nielen v európskej legislatíve, ale všeobecne vriac eh, na situáciu na franchisingovom trhu a snažili sa buď eh, prijať právo, meké právo, alebo vypracovať judikatúru, aby podporili franchising. A my teda sme si uvedomili, že je tu istá reťazová reakcia a právna ochranu hospodárskej súťaže v EU sa snaží odstraňovať e, prekážky voči lepšiemu rozvoju trhu, ale veľmi paradoxná reakcia je v tom, že na národnej úrovni je tu podpora slabšej zmluvnej strany a tá je, sa realizuje vo forme legislatívnych riešení, ktoré predstavujú prekážky proti ďalšiemu rozvoju trhu. A náš záver je taký, že trhy sú veľmi odlišné a to e, nesúvisí len so starými a novými členskými štátmi, pretože v starých členských štátoch franchising sa začal rozvíjať oveľa skôr ako v nových členských štátoch, takže tam 20-ročná medzera medzi starými a novými členskými štátmi. No, čo sa týka obsahu franchisingových zmluv z rozhovorov s účastníkmi našich e, zisťovaní sme zistili, že sú aspoň dva druhy franchisingových vzťahov na trhu a rozdiely medzi nimi nie vždy sú zohľadňované a zvažované. Poďalšie je tu jasná nerovnováha medzi zmluvnými stranami a e, udeľovateľia licencie e, majú väčšiu silu ako držiteľi a to je pochopiteľné, že prečo tak, lebo e, udeľovateľia licencií majú lepší prístup k zdrojom ako mm, držiteľia, ktorí sú zvyčajne malé a stredné podniky a musia sa starať o chod podniku. Poďalšie je e, ťažko nájsť argumenty, ktoré by e, podporili e, terajšie e, predpisy e, pre ochranu hospodárskej súťaže. Nehovorím, že nie sú také argumenty, ale sa neprezentujú. A konečný záver je v tom, že vidíme jasne, že e, tie e, vertikálne obmedzenia, ktoré sú umožnené v naredení o blokových výnimkách, určujú štandardy pre súkromné právo a to tak robia aj e, organizácie. Teda ak niečo je umožnené v naredení o blokových výnimkách, to sa vníma ako štandard, ktorý možno prijať a to sa už nepreveruje na národnej úrovni. Napríklad e, pri uplatňovaní e, podmienok férovej zmluvy tam, kde je možné ich uplatniť. A naše odporúčania sú, že poprvé treba e, posilniť e, seba organizáciu držiteľov licencií, pretože vzhľadom na otázky, ktoré nám e, parlament zadal, čo sa týka samoregulácie zmluvných strán, ak nastáva samoregulácia, tak zmluvné strany musia byť rovnako zastúpené. A poďalšie, e, treba preverovať e, realitu na trhu. Metodika tohto prieskumu nám to neumožnila a my navrhujeme e, využiť viaceré kontaktné mm, anonimné body, aby sme zistili, čo sa deje na trhu a tieto nám umožňa preveriť, či a do akej úrovne sú predpoklady e, z práva na ochranu hospodárskej súťaže správne a aký je ich dopad na e, súkromné právo. A posledný záver, že na základe toho, na základe zozbieraných informácií, možno treba zvážiť e, ďalšie kroky. Ja som hovorila dve minúty dlhšie, ďakujem a teraz sa vypnem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Aneta. Musím povedať, že viem, že sú mnohé štúdie, ktoré Európsky parlament dáva vykonať, ale vaša štúdia naozaj dokazuje, že ste hovorili sami osobne s ľuďmi, ktorých sa to týka, s aktérmi a do veľkej miery vaša štúdia odráža interviu, ktoré ste mali s aktérmi. Myslím si, že to vysvetľuje aj jedno z vašich odporúčaní, že potrebujeme viac informácií o tomto sektore, aby sme naozaj dostali komplexný obraz. E, v súčasnosti nebudeme diskutovať o vašej správe, k tomu sa vrátime až počas času na diskusiu. E, budeme hovoriť o regulačnom rámci a takisto aj o záležitostiach týkajúcich sa politiky e, do budúcnosti. Časť letnej prestávky využijem na to, že napíšem návrh správy, iniciatívnej správy pre Európsky parlament. Ešte stále hovoríme s výborom ECON, ktorý je zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, ako by sme to mali zorganizovať, pretože je jasné, že táto politika sa bude týkať aj toho, o čom hovoríme teraz, ale Parlament e, môže napísať správu z vlastnej iniciatívy, takže kedykoľvek to môže viesť k ďalším aktivitám vaša správa. Som veľmi rád, že ju máme, že konečne sme mali niekoho, že tu máme niekoho z holandského ministra pre hospodárske záležitosti. Je to pani Dela Bursi Fransen. Vítajte, pretože holandská ministerka naozaj sa zaujíma o túto tému, a bola veľkou podporovateľkou projektu kódexu franchisingu, franchisingu v Holandsku. Nech sa páči, máte slovo, povedzte nám o tom, prosím. Ďakujem za slovo, pán Dion. Je to tak, v Holandsku sme si začali uvedomovať problémy vo sektore fran- franšízy pred pár rokmi a vtedy sme rozhodli, že budeme sa venovať tejto téme. Bola, boli tu projekty, boli tu kľú, mediálne, mediálne sledované súdy medzi udeľovateľmi koncesií a nadobudateľmi, teda franšistami a takisto to viedlo k oneskoreným platbám a k ďalším praktikám na trhu, ktoré neboli žiaduce. Preto sme sa rozhodli preskúmať celý tento sektor, aby sme zistili, či v tom môžeme niečo urobiť. V priebehu niekoľkých mesiacov za ro- roku 2015 sme mali interviu s franšizistami aj s poskytovateľmi franšizových licencií, aby sme mali prehľad a porozumenie o tom, aké konflikty sa tam vyskytli a aké majú korene. Máme teda diagnózu. Najprv sme sa rozhodli, že e, ide tu o istý typ podvodu, ktorý využíva franšízy ako zástierku. To znamená, že ľudia zneužívali systém franšízy teda výhradného práva predaja, ktorí tvrdili, že sú podnikatelia. Často to boli ľudia, ktorí stratili, e, potom tvrdili, že stratili prácu a že majú nárok na podporu v nezamestnanosti. Nemyslím si, že e, franš, franšíza je takéto niečo. Je to jednoducho podvod. Po druhé, skutočný, skutočná franšíza, kde naozaj platia pevné pravidlá, aj tam boli konflikty ktoré vznikli z rozličných cieľov a ambícií medzi udelovateľmi koncesie a príjimateľmi koncesie alebo nadobudateľmi, najmä v e-commerce, v elektronickom obchodovaní, sme naozaj našli nerovnováhu medzi týmito dvoma stranami. A takisto sme zistili, a to je e, v porovnaní so situáciou, o ktorej sme počuli, že franšízisti majú často veľmi rozličné očakávania, keď podpisujú kontrakt a potom v praxi zistia, že situácia je vlastne úplne iná. Znepokojilo nás, že sme našli veľkú mieru nedôvery medzi aktérmi, najmä medzi právnymi službami a poskytovateľmi služieb prostredníctvom franšízy. Takže sme videli, že komunikácia tam nefunguje že, že niečo tam je, nie je v poriadku. Pretože bolo potrebné podporiť komunikáciu a spoluprácu, rozhodli sme sa zorganizovať niekoľko okrúhlych stolov, kde sme presne uviedli témy a dali sme pozor na procesy a procedúry, aby každý mohol sa zapojiť a spolupracovať. Prvý okrúhly stôl sa sústredil na ten typický podvod, o ktorom som hovorila, pretože toto bola téma, na ktorom e, sa každý zhodol v tejto branži, takže vznikla, vznikol aj základ pre spoluprácu a verejné, verejné, verejný prokurátor sa e, takisto zaangažoval, pretože sa zistilo, že je v tomto treba niečo urobiť. To bolo treba vyriešiť najprv, pretože tu boli neustále diskusie, čo je skutočná franšíza, čo je skutočné výhradné právo predaja. Druhý okrúhly stôl bol veľmi veľký, mali sme tam 60 prítomných, ministri, udelovatelia, príjimatelia koncesí, ďalší aktéry a mali sme tam veľmi dobré a pozitívne diskusie. Sústredili sme sa na otázku, kde táto branža musí, eh, ako má sa vyvinúť do roku 2020 a ako sa tam dostane k tomuto cieľu. A jednomyselný záver bol, že musíme urobiť niečo so self-reguláciou alebo samoreguláciou. Potrebujeme národný kódex a samotná branža, samotný sektor musí spolupracovať pri písaní tohto kódexu. Takisto musia e, byť mimosúdne vyrovnania sporov, pretože súdy nepriniesli náležité riešenia problémov franšizistov. Ministri hospodárskych záležitostí, ministerka hospodárskych záležitostí sa rozhodla prideliť e, dvoch ľudí plus rozpočet, aby dohľadali na e, písanie tohto kódexu. Prizvali sme si Holandskú franšizovú asociáciu, oslovili sme zástupcov franšizistov, ktorí sa dohodli na dvoch ľuďoch e, za nadobudateľov franšízy, že budú e, sa sústredovať na tejto platforme a pomáhať. Títo ľudia neboli platení, venovali tomu svoj vlastný e, voľný čas a bol to naozaj intenzívny proces. Členovia výboru založili think tanky na oboch stranách, to im pomáhalo pri dolovaní poznatkov a pri podpore dokumentov. Takisto to bol, tu bola diskusia o dôvernosti prvého nástrelu, prvého textu. To bolo treba udržať v tajnosti, až dokedy sa základné strany nedohodli, potom sa to mohlo dať na diskusiu. Holandský kód franšízy bol takto završený a predložený na konzultáciu. Dostali sme 150 poznámok, to je obrovský počet pre akúkoľvek právnu normu, keď sa takto ľudia zapájajú. E, na 50 diskutovali poskytovatelia, na 50 príjimatelia franšízových koncesí. Poskytovania koncenzií boli skôr právnicky a technicky odborne orientovaní vo svojich príspevkoch a tí, ktorí boli zo strany franšizistov, skôr podporovali nás, napísali nám, že je to výborná práca, len aby sme pokračovali. S takýmito poznámkami sme sa vrátili do, k stolom a zlepšili sme, novelizovali sme, inovovali sme text. E, napriek tomu sme zaznamenali naozaj razantné odmietnutia tohto kódexu zo strany poskytovateľov licencií, preto sme sa snažili vyhodnotiť prečo. Sú tu takéto problémy a takéto odmietania kódexu. E, Myslím si, že po dôkladnom prehodnotení sa nám podarilo priniesť vyvážený text, ktorý boli schopní prijať obe strany. Chápeme, že tu je strach z reštrikcií slobod pri rozvíjaní sa podnikania, obavy z reštrikcií v oblasti ziskovosti, ale nakoniec sa ukázalo, že je dobre, keď sa umožní aktérom ovplyvňovať proces v tomto sektore, že keď sa umožní, aby obidve strany spolupracovali, ak sú, tak povediať prinútení spolupracovať, tak sa potom našla aj cesta. E, naozaj sme boli radi, že sme si vypočuli názory mnohých poskytovateľov franšíz. E, takisto nám poskytli ich kontrakty o poskytnutí franšízy a výsledky boli výborné, pretože sme sa mohli zoznámiť s praktickými vecami a preto e, naozaj máme nádej, že tí, čo poskytujú franšízy, budú naozaj brať do úvahy kódex, čo nie je prekvapujúce, pretože na 50% to bolo koncipované nimi. Je to nástroj e, samoregulácie, je to, istý, mm, je to isté usmernenie, ktoré sa týka spolupráce rozličných sektorov, spolupracujúcich veľkosti skupín, ktoré sú aktívne v tejto branži. Niekedy sa hovorilo aj o transparentnosti, ktoré e, transparentnosť a jej zákonitosti sú veľmi dôležité. Pri franšízach a pri kontraktoch a takisto tam boli usmernenia, ako ďalej rozvíjať všetky tieto body. body. Je tam, sú tam témy a usmernenia k spoločnému rozhodovaniu a k tomu, aby sa rešpektovali záujmy všetkých zúčastnených. Kódex e, vychádza z princípov, ktorý, ktorý, ktoré pozbudzujú jednotlivé strany, aby prichádzali s rozhodnutiami a námetmi. Nie je to preskripčný typ, typ kódexu, ktorý predpisuje, ako sa správať. Kolektívne rozhodovanie by sa nemalo e, riadiť nejakými vzorcami. Najdôležitejšia je transparentnosť celého procesu. Čo sa týka alternatívneho riešenia konfliktov, preštudovali sme si, aké možnosti sa nám poskytujú a predložili sme istý postup, ktorý by bolo záhodné sledovať a bolo, poradili sme, že by sa mali vytvoriť platformy na jednej strane poskytovateľov franšízových, franšízových licencií, na druhej strane nadobudateľov licencií a tieto platformy by tiež mohli pomáhať pri riešení konfliktov. Zo strany štátu sme dostali ubezpečenia, že sa príjmu príslušné predpisy a zákony, ak takéto budú potrebné, ale teraz proces beží niekoľko mesiacov, uvidíme, či potrebné budú. Ďakujeme vám. Myslím si, že anglická verzia holandského kodexu franšízového je v miestnosti je to veľmi dobré preklenutie medzi týmito dvoma prednáškami, pretože naozaj sa tu hovorí o tom, že v prvej fáze, keď franšizista ešte len sa zoznamuje s kontraktom o poskytnutí franšízy, je dobre brať ohľad aj na hospodárskú súťaž, je dobré sa zoznámiť s mnohými faktami a poznatkami. Teraz tu máme prvý panel po týchto úvodných prejavoch po, tom, po tomto expoze. Pán Luke Hendricks, páni Karol Čopra a pán doktor Mark Abel. Pozývame vás, aby ste prišli si sadnúť za predsednícky stôl ako panel číslo 1. Okay. Yeah. That's very good. Yeah. Yeah.

Yeah, because we're running a bit late. So. Uh, Máme tu všetkých Máme tu aj istú intervenciu, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Prvým rečníkom na mojom zozname je pán Luke Hendrix, veľmi dobre ho poznáme, z UE APME, je to zastrešujúca organizácia pre malé a stredné podniky v Bruseli. Myslím si, Luke, že toľko na úvod stačí, máte slovo. Ďakujem, Denis, budem hovoriť po anglicky prvom rade chcem poďakovať za pozvanie. Franšíza a výhradné právo predaja ako také sa stalo populárnou témou. Niektorí ľudia zistili, že sú v tomto sektore problémy a sme veľmi radi, že sme Denis mohli eh, mať takýto workshop, že si to zorganizoval. Spomenuli, sa, spomenuli ste už UAP UAPME je to Organizácia európskych malých a stredných podnikov. Prečo to spomínam? Prečo je to dôležité? Nie sme niekým, kto jednoducho sa ťažuje na niečo pri franšízach, ale nie sme ani skupina franšizistov. Nie, my sme ľudia, ktorí zastupujú európske malé a stredné podniky z celej únie malé a stredne veľké podniky zastupujeme nielen v maloobchodnom sektore, ale vo všetkých druhoch sektorov a dôležité je mať na mysli, keď budete počúvať, o, čo hovorí, o čom hovoríme, že je to z tejto platformy. Takisto zastupujeme 12 miliónov takýchto malých a stredných podnikov. Ako organizácia máme pozitívny prístup k eh, franšíze ako takej, k pojmu franšíza, ku konceptu. Dnes, aby hospodárska súťaž fungovala a niekto, ktorý zamestnáva sám seba, aby bol úspešný, musí jednoducho spolupracovať s ďalšími, najmä v maloobchode je globalizácia. Je tu obrovské, obrovská konkurencia a malé a stredné podniky majú limitované zdroje. Jedným z dôvodov a jedným z riešení je spolupracovať, kooperovať, napríklad prostredníctvom výhradného práva predaja. Dobrá komerčná spolupráca závisí od e, úsilí oboch partnerov a to treba podčiarknúť. Obe strany musia vyvinúť úsilie. Na európskej úrovni boli na to vytvorené rozličné formy práce, výhradné právo predaja, teda franšíza, v 80. rokoch v malom obchode sa naozaj veľmi e, spopularizovalo. Existovalo to istotne aj predtým, ale od 80. rokov máme prvé, prvý právny rámec. Pochádza z roku 1988. Bola tu tendencia, že poskytovateľia licencií vkladajú do svojich dohovorov neakceptovateľné bilaterálne e, pokyny alebo záväzky. A treba počiarknúť, že tento kontrakt je medzi niekým, čo zamestnáva sám seba, medzi živnostníkom, tak povediac, a udeľovateľom licencie na franšízu, ktorý zostáva naďalej zodpovedný spolu s franšizistom za predaj na konkrétnom mieste v malom obchode. A tento živnostník, franšizista, je zodpovedný za to, že bude ďalej rozvíjať myšlienky, ktoré mu plynú z licencie a takisto problémy v kontraktoch e, sú v tom, že nie je priestor na prispôsobenie sa lokálnej situácii, pretože treba sledovať len centrálne pokyny. V týchto kontraktoch sa musí rešpektovať nezávislosť oboch strán, keďže franšizista je zodpovedný za rozvoj e, obchodu na konkrétnom mieste v lokálnom prostredí. E, toto je častý zdroj problémov. Všimli sme si rôzne druhy problémov, rôzne typy. Niektoré sa ťahajú celé roky. Napríklad 30-ročný problém stále aj dnes je problémom. Bohužiaľ, nikto si nikdy nevypočul tých, čo sa stiažovali zo strany franšizistov na niečo. Takže máme aj takéto dlhotrvajúce konflikty. Pri poskytnutí franšízy neexistuje povinnosť poskytnúť túto franšízu. Dokonca franšízista do, nemá právo požiadať o, e, o, o radu právnika pri podpisovaní dokumentu o poskytnutí franšízy. Nie je to trošku postavené na hlavu, že niekto musí podpísať dokument a nemôže sa poradiť s právnikom o tom, čo podpisuje? Ďalší faktor, ktorý bol jasne spomenutý i v správe a popísaný, je, že vo, chvíli, keď pozdvihnete svoj hlas ako partner a stiažujete sa na tieto veci, budete vnímaní ako problémista a dostávate sa do nevýhodnej situácie a môžu vás obviniť, že ste zlý podnikateľ, zlý živnostník, že nerešpektujete kontrakt, že nerobíte dosť, aby ste rozvíjali svoj obchod v rámci franšízy. A, takže treba si dať veľký pozor na to, keď zdvihnete svoj hlas a ozvete sa proti niečomu. Preto často franšízisti sa veľmi neochotne obracajú na organizácie, ktoré by im mohli pomôcť. Z diapazonu ďalších problémov e, môžem spomenúť jurisprudenciu a problémy s jurisprudenciou a takisto s právnickým praktickým analfabetizmom, pretože často si ten, čo nadobúda franšízu, neuvedomuje nejaké právne otázky. A na súd potom sa obracať, to je veľmi drahé. Právna literatúra eh, v otázkach franšízy eh, často je napísaná právnikmi, ktoré zároveň radia udeľovateľom alebo poskytovateľom franšízy, čiže ich pohľad je z pohľadu tých, čo poskytujú a často nevidíme, ne, nevidíme o čo by sa mohli prijať nadobudatelia franšízy. Keď porovnávame e, poskytovateľov s nadobudateľmi franšízy, tak už v 90. rokoch e, sa udiali pokusy e, posadiť franšizistov a poskytovateľov franšíz okolo rohlého stola, aby sa dohodli a tieto pokusy zlyhali. Zlyhali v 90. rokoch, zlyhalo to v roku 2000 a podľa mňa takéto okruhlé stoly budú naďalej zlyhávať. V niektorých krajinách máme problematickú legislatívu. Napríklad v Belgicku máme povinnosti, ktoré platia aj pred podpísaním kontraktu, ktorými sú viazané strany. Napríklad, že živnostník alebo podnikateľ nie je informovaný o úplne všetkých stránkach kontraktu. Takisto na úrovni únie sa venovala doteraz malá pozornosť týmto témam. Možno len DG pre vnútorný trh sa tomu trošku venoval. Možno to je naša chyba, že sme dostatočne nelobovali. Aké sú hlavné problémy? E, táto toto poskytnutie franšízy, tento dokument, je tam tzv. non-disclosure doložka alebo no competition doložka. Ďalší problematický bod je transfer know-how veľmi často sa stane, že sa neposkytne know-how franšizistovi alebo veľmi obme- vo veľmi obmedzenej miere, hoci franšizista vlastne za to zaplatil. Zaplatil poplatok za to, že bude prevádzkovať obchod určitej značky, že bude výhradne predávať určitú značku a nedostane k tomu informácie. Pri malo obchodníkoch, ktorými sú väčšinou malé a stredné podniky, alebo živnostníci, ktorí zamestnávajú sami seba, ale predtým napríklad viedli sam, nejaký obchodík alebo mali zálovo, zálovo potraviny, vedeli, si mysleli, že vedia viesť obchod, ale zistili, že je obrovský rozdiel medzi tými poskytovateľmi franšízovej licencie, ktorí poskytli aj know-how svojim franšizistom a títo mali potom výhodu nad nimi. Bolo to neporovnateľné, čo sa týkalo konkurencie nevyvážené. Na začiatku podpisu sa často sľubuje, že sa na konci všetko vyjasní. To takisto nie je žiaduce. Je to nevyvážené, pretože neviete si vypočítať pridanú hodnotu, ktorú vy vytvoríte vo, pri svojom podnikaní. Povinnosti franšizistu sú veľké a majú extrémne limitovanú obchodnú slobodu, takisto cenu, ktorú môžu e, nastavovať. Tam sú problémy. Predstavte si kontrakt, pri ktorom, ak ste franšizista, živnostník, nemôžete profitovať z lepších cien, A keď napríklad e, súperíte s franšízovými skupinami, kde je 30 alebo 40 franšízistov spolu, vy ako jednotlivec nedosiahnete na tie ceny, ktoré môžu ponúknuť e, klientom oni. A tiež je tu problém e, priameho predaja konkurentom, e, ktorí robia udelovateľia aj držiteľia francízy a tiež digitalizácia sa nezohľadňuje. A hlavné problémy si myslíme, že pochádzajú z naredenia 330, hlavne táto doložka nekonkurencii. Um, Aký um, bol zámer naredenia 330? Bolo to zlepšiť a posilniť a rozšíriť konkurenciu. No podľa nás to nerozširuje e, konkurenciu, ale ju obmedzuje pozrite sa na e, nadpis nekonkurenčná doložka, takže konkurencia je vylúčená. Takže teraz máme tieto nekonkurenčné doložky na konci zmluv. A my chceme, aby e, to bolo obmedzené na dobu trvania zmluvy. Viete si predstaviť, že by ste e, mali podnik a počas jedného roka musíte e, zatvoriť váš podnik ako živnostník, ako začalo? Je to konkurencia? Nie. A prečo? Je to tak? lebo aj udelovateľe licencii nechcú, aby tento držiteľ licencie išiel k inej značke, teda je to obmedzenie konkurencie. Nariadenie 330 eh, má opačný efekt, ako bol jeho zámer na začiatku a tiež eh, tá definícia v nariadení je príliš vágna a teraz už mi dochádza čas prejdem k záverom. Samoregolúcia je to riešenie? Samoregolúcia nie. Európsky kódex 720 2016 nedáva odpoveď na hlavné problémy, ktoré držiteľia licencií majú každý deň. A tiež e, to mm, veľmi prideluje dôležitosť e, týmto účinkom, lebo sú to jednostranné predpisy eh, pre eh, ochranu spotrebiteľa a eh, neošetrujú držiteľov licencie, a, takže nefungujú. A aby sme teraz stratili čas s vyjednávaním nového kodexu, to nie je pre nás alternatíva. Ďalšia vec, systém podávania stiažnosti a výkazníctva, toto nefunguje, pretože ak sa budete stiažovať, tak to spadá pod e, doložku o nezverejňovaní, takže ani nemôžete e, mať možnosť sa stiažovať. Samohodnotenie, áno, my to máme ako organizácie nástroje na samohodnotenie, aby sme e, pomohli podnikateľom analyzovať zmluvu, ale keď už majú podpísanú, tak to nepomôže, pretože ak sú to štandardné zmluvy, tak ich nemôžete vyjednávať Takže naše závery sú jasné. Naredenie 330 lomeno 2010 je e, potrebné e, lepšie vymáhanie, ale nevyrieši to okamžité problémy držiteľov licencií. Teda myslíme, že tu je naliehavá potreba, aby sa okamžite prispôsobilo toto nariadenie, aby sa dosiahlo všeobecné riešenie a aby sa to prispôsobilo digitalizácii. Možno to e, bude sa dať e, predostrieť e, v rekodifikácii, ale nemyslím si, že rekodifikácia je možná, aby sa prispôsobila tomuto problému. A lepšie my sa snažíme lepšie obhajovať záujmy držiteľov licencie. Takže toľko môj prejav. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne a po tomto prieskumu holandskej praxe a malých a stredných podnikov, fóra malých a stredných podnikov. E, teraz e, je na čase dať slovo udelávateľom licencií aby reagovali na to, čo tu odznelo. E, máme tu dve prezentácie. Pani Karol Čobra, ona je e, výkonná riaditeľka Európskeho zväzu e, francizistov a kolega Nikola Brodlas, máte slovo obaja. Honorable MEP, ladies and gentlemen. Cení poslanci, dámy a páni, ďakujeme Denisovi Dejongovi za možnosť s vami dnes hovoriť. Tu ste nás eh, predstavili ako mm, udelovateľa francízových licencií. No ja to o chvíľu napravím. My sme sem prišli s delegáciou 9 ľudí a medzi nimi sú udelovateľia licencií, ktorí začali eh, svoj život vo francízach ako držiteľia licencií. Máme tu právnych odborníkov, ktorí majú udelovateľov aj držiteľov licencií a e, máme e, tu e, výkonných raditeľov dvoch francízových združení z Maďarska a z Holandska. Preto my chceme vyzvať obecenstvo, aby položili citlivé otázky, čo sa týka francízových zmluv a vzťahov e, na ľudí, ktorí sú tu, ktorí zažili mnoho z toho, čo sa tu dnes e, preberá. My vyjadríme naše stanovisko, no nie sme tu v e, tom um, protichodnom rozporu, rozpravom rámci že udelovateľ licencie proti držiteľovi licencie, ale my sme pripravení konštruktívne pracovať s tými, ktorí chcú ďalej tieto veci rozvíjať a vypracovanie e, somregulačného kodexu je účinný nástroj pre ďalší postup a Európsky zväz e, pre francízu má etický kódex pre francízu. E, máme ich tu k dispozícii, môžete si ich vziať pri odchode a vítame iniciatívu v Holandsku aby sa použil ich etický kodex. Myslím si, že ešte na tom treba pracovať. Táto prezentácia má 9 obrázkov a prednesiem to spolu s kolegom Nikolasom. Nikola Hels je zo Spojeného kráľovstva, ona je vedúca francúzového týmu v právnickej kancelárii a ona je členom eh, výboru pre kvalitatívne štandardy britskej francízovej asociácie. Viacerí návštevníci povedali, že e, majú záujem o francízu a mm, najprv chcem povedať, kto sme a čo zastupujeme. EFF zastupuje francízový priemysel v Európe. No musím to doplniť, keď poviem, že my zastupujeme francízový priemysel na základe noriem a etiky, takže nie je to len slepé zastúpenie tohto odvetvia, ale je to cieľená časť e, tohoto odvetvia. My vystupujeme za francízy ako celok, e, vrátane e, fran- držiteľov licencií a udelovateľov licencií, takže my podporujeme francízia ako podnikateľskú stratégiu a my ju nepodporujeme len v prospech jednej z zmluvných stran. Podnikateľskú stratégiou e, máme na mysli to, že tí e, francízisti, ktorých my zastupujeme a podporujeme, e, sa vyznačujú zásadnými prvkami, ktoré ich charakterizujú, aby boli frančizisti. Takže my nie sme hovorcovia za um, tie uh, francízové odvetvia, ktoré nerešpektujú štandardy, ktoré sme si my určili. Ako tento výskum hovorí, uh, francíza uh, je uh, zmluva medzi uh, dvoma nezávislými podnikateľmi a udelovateľ um, licencie um, predáva um, format podnikania kupcovi, ktorý ho kupuje e, v systéme, ako je zadefinovaný, ale okrem toho frančíza e, musí obsahovať aj všetky e, nasledujúce prvky bez toho to nepovažujeme za frančízu. Tieto štyri prvky sú značka, IPR, know-how a neustála podpora a pomoc počas trvania zmluvy. IPR. IPR sú na to, aby chránili prvky podnikateľského balíka a to dáva udelovateľovi licencie um, správne um, opatrenia, aby uh, chránil identifikáciu značky aj siete. Uh, ten udeľovateľ licencie uh, nepodniká um, s jediným držiteľom licencie, ale so sieťou a preto uh, ide o štandardizáciu francízových zmluv. Know-how. Francíza neexistuje, ak uh, nemá know-how. No my sme tu počuli a sme si vedomí, že Existencia e, know-how vo francízových zmluvách sa spochybňuje a v mnohých prípadoch e, je to odôvodnené. Naše stanovisko je, že chcem povedať, že je to povinnosť e, udelovateľa licencie, aby sa jeho francízové know-how vyvíjalo počas trvania zmluvy. On musí investovať do tohoto francízového know-how a toto tam existuje, aby e, poskytlo konkurenčnú výhodu v značke a aby pomohlo držiteľovi licencie predať to, v čom spočíva to francízové podnikanie. Takže keď hovoríme, že objavujeme know-how, tak je to know-how v tomto ponímaní. EFF nezastupuje len túto víziu e, francízy, ale tiež zastupuje samoreguláciu. My e, silne veríme v samreguláciu ako najlepšie prostriedku na e, úpravu vzťahu medzi držiteľom a udelovateľom licencie. A e, náš kodex to preukazuje a náš kodex bol nedávno prehodnotený, takže tú verziu, ktorú tu máte k dispozíciu, je to najnovšia verzia. A ja už nebudem hovoriť podrobnejšie o samregulácii a chcem ešte povedať o francízovom e, zväze alebo federácii, že my sme, naši členovia sú národné zväzy a nemáme teda priamých členov ako francízové podniky. A v mnohých e, našich národných e, francízových združeniach ich predstavenstvo má členov z francúzových podnikov, lebo si myslíme, že najlepšie, aby e, tieto štandardy a hodnoty a e, právne fungovanie bolo zabezpečené e, prostredníctvom toho, že budú udelovateľi aj a licencie spolupracovať v predstavenstvách a my vítame, že holandským kolegom sa to vo svojej platforme podarilo, aby spoločne mohli napísať tento kódex. Teraz dám mikrofón kolegovi, kolegyni. Ďakujem, Karol. Dobre popoludne. Ako vidíme, že franchising ako stratégia pre eh, rozširovanie podnikania je veľmi úspešná a eh, vytvára eh, veľké sumy peňazí. V mnohých členských štátoch to môže vytvárať mnoho pracovných miest a ako mnoho podnik podnikateľských e, e, systémov, to priťahuje aj tých dobrých, aj tých stredných, aj tých zlých. A zvyčajne tí zlí e, tomu dávajú zlé meno, ale nemali by sme to zatracovať ako celok. Je to veľmi rôznorodé a pokiaľ to mnoho trhových sektorov a rôzne odvetvia a rôznorodé druhy francízových zmluv a bolo zaujímavé, keď sme si vypočuli zástupcov holandského ministerstva, keď povedali, že sú proti tomu, aby sa predpisovala im e, aká má byť zmluva, pretože jednoducho jedna vzorová zmluva nebude fungovať pre franchising všeobecne. Je to príliš rôznorodé a nie je to otázka paušálneho riešenia. Bude to treba prispôsobiť pre všetky členské štáty a pre rôzne odvetvia držiteľia licencií sú nezávislí podnikatelia a nie sú spotrebitelia. Tá štúdia to jasne mm, preukázala, že nie sú spotrebitelia a nemali by dostať e, rovnakú e, úroveň alebo druh podpory ako spotrebitelia. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľov sú to nezávislí podnikatelia, robia vlastne rozhodnutia, svoje právne mm, poradenstva, robia aj mm, audity a e, finančné kontroly a e, to však e, nespochybňuje e, skutočnosť, že, že držiteľ licencií musia sa sami o seba postarať prostredníctvom výkonu takýchto podrobných auditov a mm, poskytovateľia licencií sú tiež malé a stredné podniky väčšinou. E, je tam pár veľkých značiek, ale nie všetci z nich sú e, veľké podniky. A to treba na to pamätať, e, keď sa bude volať po ďalšej legislatíve udelovateľ licencií závisia od úspechu svojich držiteľov licencií, aby eh, ich značka podnik bol úspešný a je to vzájomný vzťah a ak eh, budete zneužívať eh, držiteľ licencií dlhodobo, tak možno neprežijete, no možno niektorých z nich potopíte s vami, čo bude nešťastné. Mm, pozícia EFF s mm, vertikálnymi obmedzeniami je nasledovná. Vertikálne obmedzenia boli uznané ako e, správne a potrebné v týchto kritériách a nariadenie o blokových výnimkách e, upravuje jasné usmernenie podnikom, že kde sa považujú za priateľné e, vertikálne obmedzenia, oni určujú Prahy pre podiel na trhu a úzko definujú kritéria, aby sa to nezneužívalo úloha národných súdov je um, aplikovať a vykladať uh, toto právo pre ochranu hospodárskej súťaže, aby uh, rozhodli o situáciách v individuálnych prípadoch, aby uh, videli, či uh, sa um, vertikálne obmedzenia zneužívali alebo či uh, sú uplatniteľné. Toto nemôžno robiť na úrovni európskeho práva pre ochranu hospodárskej súťaže, musí sa to urobiť na úrovni národných súdov. Uh, vertikálne obmedzenia e, sa nerovnajú e, samotným e, praktik- nekalým obchodným praktikám. Oni nie sú sami o sebe neplatné. E, je to tá skutočnosť, že ich možno využiť e, a potom skončia medzi nekalými obchodnými praktikami. Toto rozlišenie bolo jasne uvedené v nariadení 1001-2003 e, a akceptuje sa to aj zo strany regulácie, aj z nasledovných dokumentoch od Komisie a parlamentu, že je rozlišenie medzi vertikálnymi obmedzeniami a nekalými obchodnými praktikami malo obchod v eh, potravinárstve, ktorý eh, jasne eh, dáva dôvody pre argument o tých nekalých obchodných praktikách, musí sa rozlišovať a nemôže to použiť ako základ pre dôkazy pre široko siahle praktiky v francízovom odvetví. Tieto eh, praktiky nekalej obchodnej činnosti, ktoré boli identifikované v potravinárstve, sa teraz riešia pr- eh, väčšinou prostredníctvom samoregulácie alebo na úrovni národných súdov. Toto sa eh, riadne rieši tam a nerieši sa to na úrovni Európskeho práva na ochranu hospodárskej súťaže. Preto stanovisko FF je, že zmena naredenia o blokových výnimkách tu neriešenie týchto vnímených problémov a nie je to vhodný nástroj, ktorý sa tu má použiť sú to e, potenciálne nespravodlivé dĺžky vo franchisingových zmluvách, ktoré boli vyrazené v tej štúdii a zdá sa, že oni vznikajú z príkladov, e, ktoré e, sú spôsobené problémami, ktorým čelia držiteľia licencií, ktoré nie sú neviditeľné. A my si nemyslíme, že tá štúdia e, je e, riadne vyvážená e, vyjadrenie a reprezentácia situácie na celej Európe. A veľmi málo sa toto štúdia venovala zrelému francizingovému trhu v Spojenom kráľovstve. Uvidím pár príkladov. Prvé sú tie doložky o tom, že nesmú konkurovať po ukončení zmluvy. Nemôžeme akceptovať, aby sa to úplne zrušilo, pretože e, to e, by e, sa nemohlo používať ako rozširovanie podnikania, pretože potom keď, aké peniaze môže získať udelovateľ licencie od držiteľa licencie, keď nemôže zaručiť po ukončení zmluvy, že za krátky čas sa bude snažiť tento opäť predávať na tomto jeho teritoriu s použitím know-how, ktorý získal počas trvania kontraktu a e, tieto e, neplatia e, nad rámec e, územia, ktorý platí, patrí tomu držiteľovi licenciu. Nepovažujeme, že je to spravodlivé e, a nemá byť určená e, hodnota e, trhu. E, priame konkurencia internetom predaj, rozumieme, že tu je a, problém, že sú e, udeľovateľia licencií, ktorí podkopajú ceny e, svojim držiteľom licencií, keď predávajú priamo cez internet. No, ak e, tak robia, tak bude to katastrofa. A keď my spojíme tie povinné požiadavky na obrat, je to väčšinou vec držiteľov licencií. Prečo by nepovedal udelovateľ licencie e, držiteľ licencie, ktorý e, má e, výlučné zastúpenie v konkrétnom teritoriu, že budete, očakáme, že budete mať také a také výsledky. No samotné to obmedzenie v princípe nie je neferové za predpokladu, že určia realistické a dosiahnutelné ciele. Štúdia o francíze si myslíme, že je obmedzená jednoducho preto, že e, vychádza z e, nebezpečnej metodiky a nie je reprezentatívna, čo sa týka e, všetkej francízovej praxe v Európe a my si myslíme, že väčšina francízových systémov je príliš malá, aby ich podchytili európskym zákonom na ochranu hospodárskej súťaže a nie správne vnímať francízové podnikanie ako podnik, kde jeden získal všetko a e, nie je to e, stratégia výhodná len pre jednu stranu. A teraz dám slovo na záver kolegyne o tom, že aké sú navrhované opravné opatrenia EFF. Ďakujem. Tieto diapozitívy, ktoré vidíte, ktoré hovoria hlavne o neodhalovaní informácií o koncesii a doložkách, ktoré nie sú celkom žiaduce, budú slúžiť ako podklad pre to, čo vám idem povedať. Ako vidíte, sme veľmi citliví na záležitosti, ktoré vzniesla asociácia franšizistov a takisto ako organizácie malých a stredných podnikov, ktoré zastupujeme. E, na toto, z tohto hľadiska sme sa pozerali na veci. Sme si vedomi, že iné strany by si mali, ďalšie strany by si mali prediskutovať tieto veci hĺbkovo, a potom sa dá pohnúť dopredu v tejto veci. Ale e, radi by sme zniesli námietku proti navrhovaným e, nápravným opatreniam zo správy, z predmetnej správy na úrovni únie. Opatrenia na úrovni únie, čo sa týka za, e, zákona o hospodárskej súťaži, nesúhlasíme s tým, že takéto nápravné opatrenia alebo takáto stratégia by bola nápomocná. Nemyslíme si, že 330 do roku 2020 by bolo niečo, čo by pomohlo, že by sa tým odstránil režim vertikálnych obmedzení v hospodárskej súťaži Európskej únie. Myslím si, že takéto usmernenia by sa mali správne pochopiť, precizovať. Táto správa jednoducho nedostatočne osvetľuje to, čo sa deje, neodráža všetku literatúru, ktorá hovorí o výnimkách a o podrobnostiach, ktoré sa dejú pri e, franšíze a dospieva k nevhodným návrhom na riešenie problémov. Na úrovni únie zavádza špeciálne nástroje. Ak sa tu navrhuje napríklad zákon o franšíze na úrovni únie, naozaj by sme vniesli silnú námietku proti takémuto odporúčaniu Dôvody sú uvedené v texte v poznámkach. Ako povedal Nikolás, keď e, pri kontraktoch o franšíze ide o problémy hospodárskej súťaže a konkurencii, ktoré sa týkajú napríklad spravodlivosti, nespravodlivosti, národné zákony stačia, sú dostatočne adekvátne a národné úrady pre konkurenciu a pre hospodárskú súťaž sa správajú podľa zákona spomenutého z roku 2003 a legálne systémy jednoducho majú všetky svoje nápravné opatrenia, nástroje, instrumentárium, ktoré pomôžu vyriešiť konflikty v oblasti franšízy. E, opakujem, že EPP je e, naozaj za samoreguláciu. Sme advokátom samoregulácie a kódex, ktorý máte k dispozícii, je podobný a vychádza z podobných východíc ako holandský kódex. A e, neférové zastúpenie, o ktorom sa tu hovorilo, kde sa tvrdilo, že franšizisti sú nedostatočne zastúpení. Máme tu podnikateľov, ktorí sú nadobudateľmi licencie franšizisti. Tí vám povedia, aký je problém. Jednoducho franšizisti nechcú byť na týchto platformách, kde sedia spolu s poskytovateľmi licencií alebo s inými franšizistami, pretože to jednoducho ničí ich biznis. My však chceme zastupovať obidvoch. Ešte eh, je slovo eh, ku kodexu EFF. Rečnička je prerušená predsedom. Už ste zdvojnásobne prekročili rečnícky čas, ktorý ste mali k dispozícii. Nemôžem takúto nerovnováhu dopustiť. Ja mám len veľmi rýchlu otázku Povedali ste, že treba ešte odviesť ďalšiu prácu na holandskom kódexte a máme tu, mali sme však e, dojem zo strany holandskej ministerky, že to už tak urobili, že jednoducho odviedli kopu práce. E, aká ďalšia práca tu je? Čo ste ešte chceli ďalšieho robiť? Čo s tým, s čím súhlasíte, s čím nesúhlasíte? Veľmi rýchlo. My nehovoríme, že s tým nesúhlasíme. Ide tu len o to, že by sme v ten duch, v ktorom sa rokuje, Chceme, aby tento duch bol duchom spolupráce, dôvery a aby sa veci pohli dopredu. To je všetko. Predseda, na tom sa iste zhodneme, lebo aj my sme za takéhoto ducha spolupráce. Teraz rýchlo dostaneme k záverečnému panelistovi. Doktor Mark Abel je skutočným odborníkom na licencovanie franšíz Takisto sa venuje e, nápojovej, nápojovému sektoru. Je to odborník z právnickej firmy Bird and Bird. Zaoberá sa je v organizácii IPO, zaoberá sa duševným vlastníctvom a takisto IPO, obchodná, obchodná organizácia. Sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Mohli by ste sa prosím obmedziť v rečníckom čase, aby sme mohli dožičiť aj otázky tým, čo tu sedia? Áno. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Väčšina 35 rokov, ktoré uplynuli, som každý rok ako akademik aj ako právnik bol zapojený do tém franšízy. Ja som radil poskytovateľom licencií aj franšizistom, ktorí nadobudli franšízovú licenciu. Nemáme dostatok času, aby sme si prešli všetkým, ktoré, čo by som sa, o čo by som sa s vami rád podelil. Preto mi dovolte iba veľmi stručné odrážky o ktoré sa s vami podelím, ak máte záujem. Sú tu tri základné fakty. Predovšetkým franšíza je niečo, čo v Európe je nedostatočne využívané. Nedosahujeme plný potenciál toho, čo franšíza napríklad v Spojených štátoch alebo v Austrálii alebo inde dosahuje na trhu. Tu nemáme dostatočné zastúpenie franšízy ako konceptu. A to nie je najlepšie pre trh. Druhá vec. Toto nedostatočné využívanie franšízy je hlavne preto, že je franšíza v EÚ regulovaná. Členské štáty, každý z nich reguluje franšízu iným spôsobom a keď to všetko dáme do vedna, je to jednoducho odborná bariéra, toho, aby sa franšíza uplatnila, aby uplatnila svoj plný potenciál v celej únii. Franšíza sa sústreďuje v menšom počte členských štátov EÚ. A teraz chcem ešte povedať tretiu hlavnú vec. Aby sme prekonali tieto problémy a túto bariéru, musíme radikálne prestavať celý regulačný systém. Schumpeter by povedal, vytvoriť rozptýlenie. Treba e, jednoducho zaujať úplne iný postoj. Sú tu polemické analýzy e, franšízy a ja súhlasím s niektorými závermi, čo tu odzneli, s niektorými nesúhlasím. Franšizisti nie sú vždy tí malí, nevinní živnostníci. Niektorí hej, ale niektorí franšizisti jednoducho sa stanú väčšími ako materská firma, ktorá poskytla pôvodnú licenciu a to je fakt. Berme na vedomie, že tu nie je o bilaterálny vzťah. Tí, čo poskytujú licenciu loco parentis, sa musí správať tak, aby zabezpečil, že všetci ostatní franšizisti, ktorí dostali tú istú franšízu, sa správajú rovnakým spôsobom a jednoducho nemôžu prihliadať na jednotlivé lokálne zvláštnosti franšizistov. Je to veľmi komplexná, spletitá otázka. Pozrieme sa teda na to, ako by sa najlepšie dali upraviť tieto vzťahy. Teraz idem veľmi rýchlo cez moje diapozitívy, pretože by sme tu boli celé hodiny, keby sme to podrobne preberali. O niečo späť poprosím. Veľa sme počuli o seba regulácii. Ja som strávil 5 rokov analyzovaní toho, či to funguje alebo nefunguje a nefunguje to. To je môj záver. Samoregulácia nefunguje. Myslím, že má dôležitú úlohu, ale je tu úloha pre asociácie franšizingu a Národnú federáciu franšízy. Neklamme si do vrecka, franšíza sa nedá úspešne regulovať podľa mňa tým, keď aplikujeme seba reguláciu iba. Pri analýze toho, ako asociácia pre franšízu sa pokúša regulovať celé tie roky svoju branžu, dostaneme obraz neveľkého úspechu. EFF naozaj prinieslo veľa pozitív do franšízy, podporovali tento koncept. Dá sa urobiť ešte viac, ale samoregulácia nebude odpoveďou. Sú tu tri základné obchodné e, zásady, ktoré sa nedajú obísť a mali by sme sa na ne sústrediť, ak by e, výhradné právo predaja, tzv. franšíza, mala prispieť tým všetkým, čo, čím môže prispieť k európskemu hospodárstvu. Prvá takáto zásada je, že musíme zachovať dôveru trhu vo franšízu a v to, že funguje. Dôvera trhu musí byť zachovaná ak má franšíza dobre fungovať, treba, aby bola atraktívna pre živnostníci, ktorí použijú výhradné právo predaja, aby posunuli veci ďalej. Nepotrebujeme len nejaký parameter, etalón, nepotrebujeme len súbor pravidel, kedy poskytovateľ licencie povie franšizistovi, čo môže urobiť, čo nemôže. Nie, musí tam, musia tam byť výhody pre franšizistov, pretože človek nezačne si živnosť alebo podnikanie, ak je zaplavený pravidlami a ak preregulujeme, nadmerne zregulujeme franšízu, tak jednoducho budete marginalizovať ľudí, ktorí nebudú môcť naplno robiť biznis, nebudú môcť naplno podnikať. Podporujme predsa podnikanie, aby sa dali prehovoriť na franšízu, aby získali aj tie benefity a prospech, ktoré by zo so správnej franšízy plynúť mali. Toto je v stávke. Ak zvýšime dôveru trhu v koncept franšízy, treba urobiť na to niekoľko vecí. A niektoré vám príkladmi uvediem. Poskytovatelia fran- franšízovej licencie by mali žiadať od franšizistov, aby pred e, uzavretím kontraktu naozaj odhalili všetky položili všetky veci na stôl. To isté treba žiadať aj od druhej strany. Z 35 rokov mojej skúsenosti s franšízou a spormi, to, to nie je o tom, že sú leniví franšizisti, ktorí neplnia pokyny eh, poskytovateľov licencií. Hlavný konflikt je v tom, že sa nestretnú očakávania. Poskytovateľ a nadobudateľ, ak nechápu svoj vzťah, do ktorého vstupujú kontraktom o poskytnutí franšízy, tak potom prichádza ku konfliktom. S týmto sa treba vysporiadať. Myslím si, že ak budeme regulovať franšízu, tak sa treba sústrediť na tú časť e, tejto koncepcie, ktorá prináša osoch. Musíme vylúčiť úplne maličkých franšizistov alebo čiastkových franšizistov, ktorí sú len takí sofistikovaní investori, takisto obrovských, veľkých franšizistov a insiderov treba vylúčiť z celého obrazu. Musíme sa sústrediť na to jadro, na tých, čo potrebujú istý, istú nápovedu, istú reguláciu, aby mohli fungovať. A treba to urobiť tak, aby reťazce, franšizingové reťazce mohli súperiť s obrovskými korporáciami. Existuje názor, a ja ho podporujem, že väčšina z TFEU jednak jednej a blokové výnimky sú na výhodu veľkých korporácií a na, úkoru, na úkor malých a stredných podnikov. Či tieto malé a stredné podniky sú poskytovateľmi alebo nadobudateľmi licencie. Korporácie majú nad nimi navrh. Ja by som v nových pravidlách a predpisoch rád videl to, že poskytovateľ licencie môže, podobne ako korporátny veľký reťazec, mať svoju vlastnú cenotvorbu, cenovú politiku, pretože o to ide pri značke. Istý sľub, koľko čo stojí a ten, tomu sľubu treba dostať. Je to oveľa lepší spôsob, ako kontrolovať digitálne platformy. Ja si nemyslím, že e, poskytovateľia licencie by mali súperiť so svojimi franšizistami, ale neverím ani tomu, že franšizisti by mali používať internet a so značkou si robiť, čo chcú cenovo. Pretože tá značka patrí poskytovateľovi licencie. Ďalej, musíme mať istú hygienu vo fáze pred vstupovaním do kontraktu. A tam je zakopaný pes, pretože franšizisti by mali žiadať radu a poznatky predtým, než vstúpia do konceptu franšízy. A jednoducho treba venovať pozornosť tej rade, ktorú dostanú a táto rada by mala prísť od právnikov, od účtovníkov, ktorí naozaj rozumejú, o čom ide pri poskytovaní výhradného práva predaja nejakej značky. Preto tu je veľká úloha národných a franšízových asociácií, ktorí by mali zabezpečovať, že právnici, ktorí radia, franšizistom aj niečo o franšize vedia. Že boli, aspoň mali online kurz, že rozumejú franšize. Ale franšizista, takým podpíše to, že je nadobudateľom licencie, by malo predložiť certifikát od kvalifikovaného právnika, ktorý má skúsenosti pri radení a mal by tam písomne potvrdiť, že sa si nechal poradiť. Od franšizistov sa má žiadať, aby naozaj mali, mali základný kurz o tom, o tom, čo od nich očakáva poskytovateľ, udelovateľ výhradného práva predaja nejakej značky. A v tom by mohli byť zapojené asociácie franšízy, možno by to mohlo byť aj financované. Tieto asociácie by mohli byť financované európskou vládou alebo národnými vládami a mali by eh, mať istú osvetovú funkciu, aby vedeli tí, čo sa si požiadajú o výhradné právo predaja, čo sa od nich potom bude očakávať. Potom bude e, toto odhaľovanie informácií o značke a konsenzii dávať zmysel a všetky doložky s tým súvisiace. Ale ak si prečíta franšizista, čo môže a nemôže o značke odhaliť a povedať, tak to nemá význam Takáto hygiena základná musí existovať pred vstupom do kontraktu a môže to byť aj na celoevropskej úrovni, pretože ak budeme mať 6 rozličných požiadaviek na to, čo sa odhalí a neodhalí v klauzule o značke pri výhradnom predaji a budú protirečivé, tak potom sa stanú skutočnou bariérou pre expandovanie celou Európskou úniou malo by byť jediné paneurópske riešenie, jediný kódex pre franšízu v celej EÚ. Ďalšia záležitosť, o ktorej chcem hovoriť, sa týka zabezpečenia toho, že sa niečo konkrétne očakáva od jednej strany a od druhej strany. Mali by tu byť isté povinnosti. Niečo by malo byť povinné v dohodách o franšíze, aby sa vedelo, čo musí poskytovateľ licencie dať franšizistovi a čo franšízista potom spätne musí poskytnúť poskytovateľovi licencie. A toto sa môže líšiť od jedného podnikania k druhému. Ja viem, alebo sa tým zaoberám každý deň, ale môžem vám povedať, ako niekto, čo praktizuje každý deň tieto záležitosti a zároveň ako akadémik, ktorý 5 rokov skúmal koncept franšízy vo všetkých členských štátoch EÚ, že franšizista a poskytovateľ licencie majú, vstupujú do kontraktu, ktorý má základné prvky rovnaké. A tieto rovnaké prvky by mali byť v každej zmluve jednoducho naformulované a jasné. Nepôjdem cez ne bod po bode, aké sú to tieto povinné záležitosti, ktoré by tam mali byť v zmluve o frančíze, ale napríklad poskytovateľ je majiteľom duševného vlastníctva, to treba rešpektovať. Franšizista nemá do toho, čo vstupovať. Poskytovateľ licencie má poskytnúť e, slušný tréning, školenie pre franšizistov a nemajú od nich kradnúť od svojich franšizistov neskôr zákazníkov. A podľa mojej skúsenosti veľká, veľké množstvo poskytovateľov franšízy ne potom následne, keď sa niekomu rozbehne biznis, neodlákavajú zákazníkov svojmu vlastnému franšizistovi. Ďalej. A vieme, že to nerobia, väčšinou to nerobia. Ďalej franšizista nemá použiť franšízu ako odrazový mostík e, vlastnému podniku, ktorý si raz otvorí. Pamätajte si, že živnostníci a podnikania už sú podniky a ak ukradnete intelektuálne vlastníctvo, ak franšizista použije toto intelektuálne intelektuálne vlastníctvo na vytvorenie si vlastného biznisu, to sa jednoducho dá definovať ako krádež. Franchisista musí rešpektovať dôvernosť. E, počuli sme veľa o tom, ako poskytovateľia zarábajú na malých franšizistoch, ako franšizisti musia platiť viacej za isté veci ako nezávislí kontrahenti. To je to, o to nejde, to je nesprávne porozumenie. Ide tu o to, že keď sa franšizista stane franšizistom a nadobudne e, výsadné právo predaja, výhradné právo predaja nejakej značky, tak musí rešpektovať to, že poskytovateľ tejto značky a výhradného predaja zarába peniaze takýmto spôsobom. To musí byť akceptované. Je to tak. Je to obchodné rozhodnutie, že franšizista musí dať túto slobodu poskytovateľovi licencie. A podľa mňa, aj keď niekoľko produktov alebo niektoré produkty musí franšizista predávať za drahšie, je to nez, nezvyčajné. Ale povedzme, aj keby to tak bolo, že ho nutia predávať to za drahšie, to je vyvážené, keď sa pozrieme na celkový komerčný obraz, pretože franšizista dostal know-how a zarába celkové viac peňazí, keď sa to zoberie z veľkého z, z, eh, odstupu. V Austrálii a v USA to väčšinou platí, že malý podnik malo kedy skrachuje, ako franšizista. Jednoducho majú väčšiu šancu pre, prežiť, keď dostanú všetku tú prípravu a značku a výsadné práva predaja. To ne, znamená, že niekedy nezlyha, živnosť neskrachuje. To, že niekto podniká, tam nemôže byť nikdy žiadna zároka úspechu. To je vždy len podnikanie a riziko a to povedme, povedzme veľmi jasne. S e, výsadným právom predaja dostávate istú mustru a potom systémom pokusom pokusov a omylov sa potom franšizista za použitím toho, tohoto, tejto mustry dostáva k nejakému svojmu podnikateľskému úspechu. A tú mustru predsa poskytuje poskytovateľ licencie, aby ju používal. Ale nie je to záruka úspechu. Takže keďže sa veci e, zosumarizujú celkovo, myslím si, že súčasný spôsob, ako funguje franšíza, ako je, e, aké predpisy tam fungujú, zákony, je nevhodná. Vytvára to internú odbornú bariéru pre podnikanie a EÚ nemôže naplno využiť potenciál, ktorý ponúka franšíza aj poskytovateľmi, poskytovateľom, aj na budú, nadobudateľom licencie na výhradné právo predaj nejakej značky a konec koncov aj spotrebiteľom. Myslím si, že treba e, mať na to direktívu. Už bol návrh takéto smernice direktívy poskytnutý e, predsedovi ja som ako súčasť môjho e, doktorandského textu spísal takýto návrh a tam majú svoju úlohu aj národné asociácie, ale trošku sa tento text, tento návrh líši od toho, čo oni navrhujú. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Thank you very much. Ďakujem pekne. Všetky vaše obrázky si nechám. Aj na inšpiráciu do správy, ktorú budem písať v lete. A teraz e, mám istú dilemu. E, teraz mala byť ukončená táto schôdza o 16.25 a je 30 na 5 a do 5.30 máme túto miestnosť, takže by bolo najlepšie, aby sme teraz e, začali ďalší panel, aby sme požiadali panelistov v ďalšom paneli, aby boli struční, ak máme mať otázky aj čas na otázky a odpovede, ináč nebudem môcť e, k nim pristúpiť, takže rád by som pozdal ďalší panel a e, tam je Kristo de Berg z Eurocommerce a Petisie Hochstrate z Fakt Centrum a doktor e, Odavio Bueno Diaz ako akademik v tomto paneli. The um, first member of this Prvý člen tohto panelu, ktorý bude hovoriť, je Kristoda Berg a ona je riaditeľka pre mm, politiku konkurencieschopnosť a mm, obchodné vzťahy v Eurocommerce. Máte slovo, nech sa páči, Krista. Ďakujem, pán De Jong. A ja e, sa pokúsim hovoriť stručne. Myslím, že veľa z týchto vecí už odznelo v prvom paneli Mali by sme prejsť na ďalší obrázok. Ja som chcela hovoriť o dôležitosti malého obchodu e, v Európe a mm, príspevok k franchisingu k malého obchodu a potom budem hovoriť o politických alternatívach a záveroch Eurocommerce ako združenie. E, zastupujeme združenia v 3, e, piatich európskych štátoch. Všetky európske štáty e, máme zastúpené okrem dvoch a máme e, združenia, ktoré sú špecifické pre odvetvia a, a 30 európskych hlavných podnikov. Celkovo e, malé obchode a veľké obchode tú organizáciu, ktorú ja zastupujem, náš tento sektor predstavuje 5,5 milióna mm, spoločností a zamestnávajú skoro 30 miliónov Európanov a tento sektor vytvára 10 z HDP EU a je to veľký zdroj inovácie nových procesov, produktov a služieb ako mnoho iných sektorov e, malobchod a veľký obchod e, Prevažujú v ňom e, veľká väčšina e, mikropodnikov a oni presujú dve tretiny zamestnanosti a e, vytvárajú 55 pridanej hodnoty v sektore. Takže malé a stredné podniky v malom obchode a veľkom obchode sú dôležitá časť európskej ekonomiky. Oni fungujú v konkurenčnom menecom sa trhu a oni sú zdrojom diverzity, vitality a inovácie v Európe a majú dnes veľa víziev pred sebou digitálnej transformácie, ale tiež e, administratívnu záťaž a zložitú reguláciu, prístup k financiám a dostupnosť e, dobre vycvičenej pracovnej sily a v tomto kontexte tieto pracujú. A v tomto kontexte zoskupenie malých a stredných podnikov je kľúčové, aby mohli konkurovať e, proti veľkým integrovaným sieťam. Ďalší obrázok pár slov, aby sme zvraznili dôležitosť eh, frančíz v našom sektore. Frančízy eh, je, sú dôležitým podnikateľským modelom a značne prispievajú k rastu a tvore pracovných miest. EFF e, ohlasil 14 tisíc skupín a 5500 e, prevádzok v Európe a e, zamestnávajú 3 milióny, takže je to obrovské a je to trvalý prostriedok na podnikanie a vstup na nové podniky a poskytuje držiteľom licencií využívať prospech z dobre známej značky a vzorca a prevádzky e, podnikov ako podnikateľa a tiež umožňuje e, to udelovateľ licencií, aby vstúpil na nový trh a využíval e, miestne vedomosti a schopnosť držiteľa licencie, aby prevádzkoval podnik a podnikateľský zárez v ich mene. A uplatňuje sa to hlavne v menších mestách a obchodných priestoroch a umožňuje to podnikateľom prevádzkovať svoj podnik a prispievať k podnikateľstvu v celej Európe. Franchising podporuje prenos informácií a know-how, ktoré by ináč neboli k dispozícii jednotlivým podnikateľom, takže franchising je veľmi dôležitý podnikateľský model. Ďalší obrázok. Ja som navrhoval, aby sme sa vrátili k definícii franchisingu, ale o tom sme už dosť počuli ešte dve pripomienky, vrátime sa k predchádzajúcemu obrázku. Dve dôležité pripomienky, čo sa týka toho, čo odnelo. Už sme počuli o franchisingu v malom obchode, ale franchising nie je malý obchod, je to podnikateľský vzorec a prirezovo zasahuje mnoho odvetví v hospodárstve a my by sme preto chceli pozbudiť všetkých aby bol naďalej e, franchising vnímaný zo širokého pohľadu. Je to podnikateľský vzor a nie odvetvie. Druhá vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, je, e, že rôznorodosť e, franchisingových vzťahov a vzorcov ako sme už počuli, je ťažké nájsť eh, paušálne riešenie franchisingu. Niektoré modely vychádzajú z veľmi eh, prísnych eh, záväzkov zo strany držiteľa licencie, čo sa týka využívania toho vzorca a obstarávania. A toto je určované mm, udelovateľom licencií sú iné vzorce franchisingu, ktoré umožňujú väčšiu prožnosť, napríklad, že umožnia držiteľovi licencie e, nakupovať isté percento tovaru, e, z, e, ktoré nepochádza od držiteľa licencie a tiež v niektorých prípadoch držiteľ, teda udelovateľ licencie nie je najsilnejšia zmluvná strana, Napríklad, keď chce vstúpiť na nový národný trh a chce vyjednávať s hospodárským subjektom, aby sa toho ujala a bol držiteľom licencie na celý ten trh, tak sú rôzne asymetrické situácie v celom franchisingu a nemôžno to obmedziť len na jeden druh vzťahu. Aké sú politické alternatívy? My by sme chceli silne pozbudiť e, tvorcov politiky, aby si uvedomili v e, skutočnosti. My chápeme, aké ťažkosti vyplývajú z bilaterálnych zmluvných vzťahov, ktoré charakterizujú asymetriu informácií a ťažkosti ktoré majú viacerí malí hráči, ako sme počuli. Počuli sme o tom dnes, no v súlade s e, programom pre zlepšovanie regulácie, než e, urobíme závery a politické odporúčania myslí, myslíme, že e, treba určiť fakty vrátane rozsahu a dopadu na trh v tejto téme. My si myslíme, že získavanie dôkazov okrem malého počtu súdnych prípadov môže byť ťažké, pretože eh, mnohé firmy chcú zabezpečiť eh, dôvernosť svojich zmluv a tiež sme počuli o dobrých eh, príkladoch a praktikách, ako mm, prekonávať tieto ťažkosti, ale nedostatok tých dôkazov, ktoré spomenul tento prieskum, nie je argument preto, aby sme mali viac legislatívy alebo menil legislatívu. Franchising je podnikateľský model a nie je špecifický pre konkrétne odvetvie, takže ak treba konať, tak to má vychádzať z preskúmania toho modelu a nemá to byť spojené s e, prístupom špecifickým pre konkrétny model. A um, účel pravidel pre konkurenciu je chrániť konkurenciu na trhu a má byť prospešný pre spotrebiteľov a e, nemá to byť prospech pre e, konkrétne sektory alebo strany v bilaterálnych vzťahoch. Francízové vzťahy zvyčajne e, pokrývajú nástroje súkromného práva, vrátanie povinnosti konať spravodlivo na trhu a to možno vyjadrovať rôzne, ale väčšinou to chce dosiahnuť rovnaký účel. Národné zákony sú prispôsobené na národné okolnosti a na miestnu podnikateľskú kultúru a my si myslíme, že najvhodnejšie riešiť tieto otázky na národnej úrovni, a ak sa nepríjme e, táto schéma na európskej úrovni, e, tak chceme dosiahnuť harmonizáciu v oblasti zmluvného práva na európskej úrovni. V súkromnom práve možno e, nástroje doplňať e, etickými kodexami a v tomto prípade Európska francízová federácia vypracovala rozdielne nástroje s možnosťou prijať e, etický kodex na národnej úrovni a počuli sme zaujímavú reakciu z Holandska, kde vláda pripravila rokovania medzi e, týmito dvoma stranami zúčastnenými a my e, chceme pozbudiť vlády, aby to robili a príjmali vlastné riešenia, keď to je najlepšie na ich, pre ich národné podmienky. A e, teda závery treba najprv zistiť fakty, e, poďalšie treba to vnímať ako podnikateľský model, nie je to konkrétne, špecifické. A, a e, žiadame, aby e, parlament bol opatrný, čo sa týka e, výberu politických e, nástrojov. E, je vhodnejšie to upravovať v súkromnom práve. Thank you very much, uh, Crystal. Ďakujem, Crystal. Ďalšia rečnička je Patricia Hofstraten. Ona je um, generálna tajomnička Fact Centrum, čo je holandská organizácia pre malé stredné podniky a malou obchodníkov a tiež je e, zastupkynia miestnej ekonomickej rady a e, tiež členka predsadníctva Ehm, mm, Rady pre malé a stredné podniky. sa má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V eh, mene eh, holandských a belgických eh, francúzistov chcem poďakovať výboru za to, že iniciovali prípravu tejto prezentovanej štúdie. My sa domnievame, že zistenia tejto štúdie potvrdzujú naše vyhlásenia, ktoré sme mm, vyjadrovali za posledných 10 rokov. Ale použiteľné riešenia ešte neboli nájdené a situácia sa zhoršuje, um, pretože franchising uh, rastie a preto uh, je to obrovsky naliehavé. Uh, Francizisti sa odvolávajú na národné orgány, aby prestali od nich žiadať viac dôkazov a viac konzultácií, viac štúdií. Nové navrhované iniciatívy navrhujú vytvorenie kontaktných miest a ešte väčší zber informácií, nemusí to viesť e, k tomu, že naozaj e, sa tie budú podporovať držiteľi licencií. My vás žiadame, aby ste okažiteľe prijali vhodné kroky na zabezpečenie budúcnosti nezávislých podnikateľov, ktorí pracujú spolu v zmysle franchise. Nevidím tu moje obrázky. No, tu sú, dobre. Ďalší. To znamená odstraniť e, kamene úrazy v legislatíve na európskej úrovni. A e, pôvodne naredenie 330 malo zámer zabezpečiť aj slobodnú hospodárskú súťaž, aj ochranu malých a stredných podnikov. My plne podporujeme záver štúdie, že právo pre ochranu hospodárskej súťaže v tejto podobe nefunguje vo francízinku. Stanovisko postavenie e, udelovateľ licencií je ďalej posilnené a ako je uvedené v kapitole 8 štúdie, ukazuje, že um, model um, ehm, franchisingu, ktorý je prijatý v tom naredení, e, nerieši uh, to naredenie terajšia ma, tra, realitu na trhu, ktorá nastala po e, poslednom vývoji, ako napríklad elektronický obchod a ochrana údajov spotrebiteľov. Takže odpoveď na e, druhú otázku, či je e, nejaká priveranosť e, medzi plnením týchto pravidel určených v naredení a účinok na postavenie Držiteľ licencie nie. Príklady e, sú e, doložky o nekonkurencii a napríklad výklad e, tých nákupných záväzkov a povinností, keď začneme z beda Multi franchisingu, holandský príklad. Je tu nejaká primeranosť, keď udelovateľ licencie potom ako odmietne spolupracovať v druhom alebo treťom obchode, na francízovom základe s jeho držiteľom e, licencie, že zakáže, zakáže držiteľ licencie, aby otvoril samostatný podnik v e, tom istom outlete. Nie, to není primrané e, v súlade s prípadom produkcia. Toto radenie upravuje, že tie obmedzujúce dôložky e, v e, franchisingových e, prípadoch neobmedzujú konkurenciu, keď sú potrebné pre udelovateľa licencie pre ochranu jeho know-how, totožnosti a mena jeho siete. Tieto obmedzenia však možno nesiahajú nad rámec toho, čo je prísne potrebné v tomto záujme. Usmernenia však e, uvažujú s ďaleko siahnymi e, záväzkami, e, ktoré majú byť potrebné pre ochranu záujmov udelovateľ licencie a nie v záujme držiteľ licencie. Keď sa pozrieme na toto plnenie, tak ťažko tam nájsť nejakú primeranosť, hlavne po ukončení zmluvy pre držiteľa licencie e, je ťažko preukázať, e, že e, v čom spočíva ohrozenie know-how udelovateľ licencie a potom musí zavrieť svoj podnik, ak nechce pokračovať vo francízovom vzťahu po ukončení zmluvy. Napríklad z Belgicka, od mojich belgických kolegov niektorí držiteľia z licencie chceli zmeniť vzorec po ukončení zmluvy a to jednoducho nebolo možné kvôli e, doložke o nekonkurencii. E, ako náhle sa e, držiteľ licencie rozhodne zmeniť e, vzorec, tak musí prestať na obdobie jedného roku. A tieto usprenenia obsahujú e, často zneužívané odvodenie, že to porušuje práva držiteľa licenzia. Predpoklad, že e, držiteľ licencie e, môže e, to e, zažalovať na súd e, však e, ignoruje praktickú nemožnosť pre držiteľov licencie, aby sa obratili na súd. V mnohých prípadoch nedostatok plnenia legislatívy pre ochranu držiteľov licencií spôsobuje, že títo sú bezmocní a tiež je tu faktor strachu o nich. Jednoduché riešenie by bolo vždy zakázať doložku o nekonkurovaní po ukončení zmluvy, pokiaľ udelovateľ licencie by mohol dokázať, že môže nastať zneužívanie jeho know-how a nemusíme potom čakať do roku 2022 na novelizáciu toho nariadenia. Toto by mohlo sa vyriešiť okamžitým upravením tých e, pridružených e, usmernení. Ďalšia vec, e, revízia spodného Prahu, ako vyžaduje parlament e, v roku, od roku 2013 by mal byť vykonaná a e, mali by sme prehodnotiť e, výnimku z pravidel pre ochranu hospodárskej súťaže pre um, zmluvné strany, ktoré majú podiel na trhu menší ako 30 Žiaľ, nič sa zatiaľ nestalo. Ďalej treba venovať osobitnú pozornosť na, na záver štúdie o tom, že usmernenia, ktoré sú špecifické pre francízu o e, priamej konkurencii zo strany držiteľov licencií, e, tam chýbajú. Digitalizácia hospodárstva je téma, ktorá sa ignoruje aj v naredení. E, elektronický obchod vedie ku konkurencii medzi udelovateľom a držiteľom licencie, hlavne keď sa to týka trhovej oblasti držiteľ licencie a transparentnosť čo sa týka e, digitálneho obchodovania a príjmov, tu chyba. A potom držite licencie a udelovateľ licencie často e, si zájomne konkurujú. Ďalej e, je témou poskytovanie údajov o spotrebiteľoch a o zákazníkoch. Nie je jasné, kto môže používať tie údaje, ktoré získavajú držiteľ vydavateľia licencie, udelovateľ licencie spracovajú tieto údaje, aby e, to používali vo svojom podnikateľskom vzorci a často ale aj oslovujú e, týchto zákazníkov priamo bez toho, aby držiteľ licencie o tom vedeli. A v francízových vzťahoch e, držiteľ licencie chcú sa zúčastniť na zber údajov za predpokladu, že budú môcť tiež využiť tie údaje a mať z nich prospech. A to platí aj pre informácie, ktoré možno z toho odvodiť podľa dohody. Takže je treba regulovať e, digitálnu zložku franšízových vzťahov. Európsky parlament by mal preto požiadať e, komisiu, aby podporovala dobrú spoluprácu medzi konkurenciou e, Konkurencia a DigiRast Hozi služby týchto dvoch e, e, rediteľstiev spolupracujú, no oni vzájomne na seba e, odkazujú, keď žiadame, aby riešili naše starosti a vzťahy. Ide o zabezpečenie rovnocenných vzťahov a podmienok a sme vďační, že komisárka Bienkovská reagovala pozitívne na to, aby podporila riešenie franchisingových otázok, no ešte sme nevideli výsledky. Ďalšia vec, je regulúcia riešením? Keďže som e, jedna z e, spoluautoriek toho etického kodexu pre francízu, e, ja plne podporujem NFC. NFC je kompromis, ktorý vychádza z mesiacov vyjednávania, no so zavedením NFC sa dosahuje zdravšie a vyváženejšie prostredie vo francízovom sektore. Ja som potešená tým NFC, na no, zavedenie legislatívy, ktoré by e, ukladalo povinnosť e, uplatňovania NFC je jedným z našich cieľov, pretože e, Holandská francízová asociácia, e, aj keď e, tam majú dvoch e, udelovateľov licencie vo vyjednávacom týme, e, sa rozhodli, že nebudú akceptovať ten NFC e, ktorý sa predložil nášmu ministrovi. Takže budeme potrebovať na to legislatívu a to sa tiež preukázalo v štúdii. A dobrovoľné kodexy vzťahov medzi podnikmi e, by e, mohli byť dobrý spôsob, ako e, riešiť napätie tam, kde um, existujú nekalé praktiky. No, po viac ako 40 rokoch Európsky francízový kodex nebol prijatý ako súbor jasných pravidel ani u franchisingových partnerov, ani u sudovaniu bank. A neprispel e, naplno k medzipodnikovým vzťahom, k riešeniu medzipodnikových vzťahov na trhu. A Európske e, združenie a federácia franchise nie je zástupcom franchise. a e, my sme e, skontrovali všetky e, webové stránky e, francúzských organizácií a bolo zaujímavé vidieť, že len tam bola jedna organizácia, ktorá akceptovala držiteľov licencie, a to britská. A sú to ďalšie dve výnimky vo Švédsku. Držiteľ licencie sú automaticky členovia, keď je tam členom aj udelovateľ licencie a v Dánsku je možnosť pre držiteľov licencií sa stať členmi, ale nemajú hlasovacie práva. Teraz, keď sa vrátime k Európskemu franchízovému kódu 2016, je to jedno stranný dokument, ktorý si zriadili oddelovateľe licencie bez toho, aby e, to konzultovali s protistranou, pretože e, nikto z nich nebol tam informovaný. Ak chcete e, si pozrieť naše plné pripomienky k novému kodexu, tak radi by sme ich poskytli. Ja som ten kodex niekde si našla a chcem spomenúť e, pár e, myšlenok. Slovo e, záväzky a povinnosti udelovateľ licencie v starom kódexu sa zmenilo na e, záväzky e, udelovateľ licencie v novom kodexe a e, požiadavku, že e, majú e, byť písomné, bolo vypustené. A e, tým pádom e, oni odmietajú e, upraviť zásadné podmienky písomne. Je to príkladom nekalých obchodných praktík. Takmer som zabudla na svoje závery. Samoregulácia je riešením len ak existujú aj externé povinnosti. Ďalší, ďalšia vec. Právna ochrana stanoviska postu franšizistov aj vo fáze pred uzavretím kontraktu, aj po uzavretí kontraktu je dôležitá a tento záver štúdie podporujem i ja. Ako sme ukázali na diapozitívoch, niektoré subjekty hospodárske by sa dali začleniť do právnych predpisov a požiadavky na to, aby sa veci písomne predložili. O tom sa vôbec nebude, nebude rokovať. Jednoducho je to jasné, musí to tak byť. Ďalej, súkromné predpisy alebo právo privátne zákony versus konkurenčné zákony. Opatrenia, ktoré sú v zákonoch na ochranu konkurencie a na správnu, správne fungovanie hospodárskej súťaže, niekedy vytvárajú bloky, prekážky, najmä vo vzťahu, vzťahom, ktoré fungujú vo franšíze Franšíza nie je tak celkom kontrakt medzi dvoma rovna, rovnakými stranami, ktoré majú rovnaké právo. Je to úplne niečo iné. Aby som však skončila pozitívne, rada by som povedala, že vyvážená um, nariadenie alebo regulácia, právna norma o franšíze je dobrá pre miestnych dodávateľov, franšízistov, poskytovateľov, franšízy zamestnávateľov, zamestnancov a spotrebiteľov. Preto nemrhajme času a začneme s veľmi dobrou tvorbou právnych predpisov v oblasti franšízy. Ďakujem. Ďakujem vám. Predtým, než prejdeme na ďalšieho rečníka, je tu faktická poznámka aj pre tlmočníkov. Chcem povedať, že musíme skončiť o 5.30 túto časť a už máme veľký skos chápeme, že tlmočenie po tomto čase nebude, ale nevidím, že by ľudia veľmi mali nasadené sluchadla, možno jeden človek. Takže súhlasíte s tým, že bude táto schôdza dlhšia aj po 5.30 to bude, ale bude to bez tlmočenia. A možno potom aj franšizisti, ktorí sú v miestnosti, by mohli vysvetliť svoje vlastné skúsenosti, aké majú. Ďalším rečníkom hovorili sme o zákonoch e, na súkromné záležitosti je pán doktor Odavia Bueno Dias, pani doktorka, je z Amsterdamskej univerzity a právnička, ktorá takisto participovala v skupine, pracovnej skupine pre občianske právo, komerčné e, záležitosti a tam patrila aj franšíza. Máte slovo, nech sa páči 10 minút. Ďakujem, pán predseda. Zastupujem tu moju vlastnú právnu firmu, pretože naozaj som pracovala kedysi na Amsterdamskej, na Amsterdamskej univerzite, ale pracujem teraz v Španielsku ako právnička. E, som špecializovaná aj na franšízu, ale participovala som na Európskom občianskom kódexe ako členka jednej platformy a v roku 2006 sme u komerčných agentúr, u franšíz a u distribučných dohôd eh, stanovili základ, právny, právne akty. V 2006 už sme sa snažili nastoliť vyvážené princípy pre kontrakty franšízy. V mojej vlastnej právnickej firme som takisto nadobudla skúsenosti, väčšinou pracujem so franšízistami a chcem veľmi z praktického pohľadu spomenúť niekoľko mien, to sú ľudia, ktorí bývajú blízko mňa. Keď si idem kúpiť chlieb, páči sa mi celozrný chlieb, mám ho rada, tak idem do pekárne a Elena, vlastnička, mi povedala, že má franšizový biznis a v kontrakte sa hovorí, že musí kupovať iba chlieb z franšízy pravidelne žiadala, žiadala mnohokrát, aby to mohlo byť trošku uvoľnenejšie, že keď nemá celozemný chlieb, že to od nej žiadajú zákazníci, ale sa to nedá v rámci franšízy dosiahnuť. Takže ja asi začnem chodiť do inej pekárne. Ďalej tu máme niekoho, kto eh, má hudobnú školu a mal materiály z roku 2014, reklamy. Ja, ja som sa spýtala, prečo nemá čerstvejšie reklamy, materiály. On mi povedal, nedali mi, nedali mi materiály na roky ďalšie, iba na rok 2014. Ďalší príklad, uh, Dia Supermarket, blízko domu, kde bývam, mali takú prax, že museli nakupovať od poskytovateľa franšizovej licencie tovar za 80 centov, museli to nakupovať za 1 euro, hoci neskôr požiadal poskytovateľ mm, o modifikovanie a žiadal od nich 60 centov. Vlastník supermarketu Dias blízko môjho domu zbankrotoval a je jedným z 80 e, franšizistov, ktorí sa stiažujú na španielskom súde na tohto konkrétneho poskytovateľa franšizovej licencie. Je tu ďalej vo Francúzsku a Portugalsku ďalších 40 ľudí, ktorí takto zažalovali poskytovateľa licenzie. Vidíte, že sme všetci pozitívni o franšíze, ale zdá sa, že sú tu aj problémy vzťahy franšizista je vždy na tej slabšej strane, ťaha za slabší povraz, pretože tu existuje istý, istá mustra, istý predpis, ktorý musí byť rešpektovaný vo vzťahu medzi týmito dvoma aktérmi, ale sú tu také reštrikcie na strane franšizistov, ktoré ohrozujú nezávislosť a predaj. Táto moc, väčšia moc, ktorú má poskytovateľ, keď sa používa tak, že je potom franšizista znevýhodnený, tak to nie je opodstatnené. Poďme na stranu 12, pretože všetko už pred tým, čo je napísané, sa tu povedalo, odznelo. Ja sa sústredím na politiku, na úrovni Európskej únie, čo môže urobiť parlament, čo môže urobiť komisia. Ja si myslím, že treba odôvodniť veci náležitým spôsobom. Federácia pre európsku franšízu tiež povedala, vieme, že sú problémy a to vieme, že väčšinou za kračí koniec ťahajú franšizisti, malé a stredné podniky. Ale niekedy sú spory medzi malými a strednými podnikmi samotnými alebo medzi franšizistami. Franšizisti majú relevantné informácie a potrebujú informácie, aby mohli ehm, rozbehnúť si podnikanie, sú veľmi veľkí franšizisti. Nie je to bežné, je to skôr menšina prípadov, ale títo veľkí skupinoví franšizisti nie sú v takejto situácii, ehm, že by sa báli ísť proti poskytovateľovi francízy. Oni nie, nie sú ohrození s e, bankrotom. Oni môžu pokračovať ďalej, pretože e, môž, majú viaceré alternatívy pred sebou, viaceré možnosti, také, ktoré iba jeden živnostník nemá. Žijeme v situácii, kedy Európska frančízová federácia hovorí, že sú hlasom branže franšizovej branže. Keď Mark Gabo povedal, že to nie je typický bilaterálny kontrakt, pretože je to typ e, sieťovej, sieťovej dohody, kedy na vrchu je jedna centrálna jednotka poskytovateľ a potom v sieti pod e, touto jednotkou viacero franšizistov, tak toto proste vyzerá. Aj tak musíme mať zastupcov z oboch strán, aby sme vedeli, kde sú problémy a kde nie sú, keď sa niečo rieši obidve strany zastúpené. Cezhraničný element pri franšíze. V štúdii IMCO som takéto niečo nezachytila, ale podľa mňa je to najhlavnejšia vec. Franšíza má vytvoriť sieť, pri ktorej členské štáty, rôzne členské štáty sú zastúpené. Reputácia siete vyžaduje uniformitu, aby táto sieť bola uniformná. To znamená, že cezhraničný prvok Prepačte, ročnička je prerušená. Takže ste, mi, ste ma vôbec nepočuli od začiatku? Pýta sa rečnička. Pove, povedzte mi, keď ma nepočujete. Cezhraničný prvok vzťahov vo franšíze. Na jednej strane e, poskytovateľ, ktorý hľadá viacerých franšizistov, nadobudateľov, a to nie je vždy v tom istom štáte, predsa zámer je ísť ďalej a vytvoriť sieť, ktorá presahuje hranice a ktorá ideálne je vo, v čo najviac členských štátoch EÚ, ale zároveň si zachová táto sieť svoju uniformitu. Keď franšizisti v rozličných členských štátoch nadobudnú licenciu, mali by sa, malo by sa s nimi zaobchádzať rovnako, pretože táto uniformita si to vyžaduje. Ak sa to tak nerobí, tak je dopad na interný trh aj na spotrebiteľský dobrobyt. Pretože keď spomente si na môj celozrný chlieb, viaczrný chlieb, ktorý nemôžem si kúpiť, lebo jednoducho tá frančíza ho nedodáva. A pekáren si musí kupovať iný chlieb, ktorý frančíza dodáva. But the situation right now is that Fran- Neviem, ako to je inde, ale vo Francúzsku tí, ktorí kedysi mali licenciu, takže ex-frančizisti a boli podvedení, alebo si to myslia a zbankrotovali, prechádzajú ťažkým obdobím, musia zatvoriť podnik a zistujú zrazu, že iní franšizisti majú podobné problémy, tak potom sa podávajú kolektívne žaloby proti sieti. Nezabúdajme ale, že keď si vyťukáte na internete z žaloby na franšízu. Je to, internet je plný príbehov ľudí, ktorí prišli o živobytie, pretože poskytovatelia jednoducho zaobchádzali s nimi tak, že sa nedalo prežiť a takáto reputácia potom je hrozná. To robí zle celej značke, celému konceptu franšízy. Ako, ako to prekonať? Ako ísť ďalej? Ďalší diapozitív. Prvá vec, ktorú treba urobiť, je jednoducho nechať hlas franšizistov zaznieť. Nech povedia na hlas, čo zažili, čo si myslia, aby sa, sme sa z toho poučili, aby sa to potom dalo celé posilniť celá sieť. Existujú tu asociácie, ktoré zastupujú ich záujmy a tieto žaloby sú v plnom režime mm, utajenia údajov, čiže môžeme e, spracovať s týmito informáciami, ale neporušujeme dôvernosť údajov. Frančíza si hovorí, že sú branžou, že sú priemyslom, priemyselným odvetvím. Ja si však nemyslím, že to je tak. Poskytovatelia licencií majú istú moc v tomto sektore a boja sa, že ak by e, postupovali e, veľmi zle voči ďalším frančizistom, tak sa ich reputácia ešte zhorší, pretože sa cez internet takéto záležitosti rozšíria. Hm, pýtali sme sa rôznych ľudí, čo si myslia o aktéroch v oblasti franšízy. Idú tu, ide tu aj o praktiky fair trade vo spotrebiteľskom, dodávateľskom, odberateľskom potravinovom reťazci. UTPs, to sú zase praktiky, ktoré sú špecifické pre sektor franšízy. Navrhujeme v tomto dokumente ďalej rozličné politiky, ktoré by sa mohli nasledovať. Požiadame aktérov, aby si, aby si z toho vybrali, aby nám povedali, čo z toho, čo sme zosumarizovali, je pre nich, sa pre nich zdá najlepšie. Možno, že povedia, že netreba zasahovať, ja by som však povedala, podľa toho, čo som práve teraz vyjadrila, že takéto niečo povedie k problémom aj pre franšizistov, aj pre mnohých poskytovateľov franšizových licencií. Treba nájsť nejaké riešenie v strede, prispôsobiť trošku, optimalizovať to, čo sa dá. Použiť teda tie právne normy, ktoré už máme prijaté, využiť lepšie, aby sa veci optimalizovali A ďalej tu máme hospodárskú súťaž, konkurovanie. Je tu rozsudok pronuncia, kde sa povedalo, že je zásadné ochrániť značku, ochrániť spôsob, akým pracuje franšíza. Ak existuje e, výhradné právo predaja, ale nekorešponduje s povinnosťou poskytovateľa značky dodávať tovar tejto značky, tak jednoducho to je nefungovanie hospodárskej súťaže, ak sa takéto niečo zakotví. A ďalej tu máme problém s dôvernosťou údajov. Self-regulácia, to už máme. F mohli by sme z toho profitovať, je, mať z toho osoch, pretože Európska federácia pre franchising hovorí, že je to vše, vo všeobecnosti dobré. Hovorí to o tom, ako spolupracovať jeden s druhým, ale problém tohto kódexu, ako to vidím ja, je, že treba vytvoriť eh, ihrisko s rovnakými pravidlami, každý hra podľa rovnakých pravidiel a je tu stále nerovnováha medzi nadobudateľmi a poskytovateľmi franšízových licencií a rôzne využívanie mechanizmov právnych eh, sporov a právnych opravných prostriedkov. Preto treba vytvoriť rovnováhu a franšizisti tiež by mali byť v týchto orgánoch, ktoré sa zaoberajú tvorbou práva. A to je práve zlyhanie v systéme, keď jednoducho franšizisti sa nezúčastňujú na takýchto platformách. Treba ich eh, nabádať, aby jednoducho prišli a povedali, aké majú problémy. V projekte IMCO sa ešte hovorilo o jednom riešení. Ja som si preštudovala túto alternatívu. Existujúce smernice e, existujú pre neferové praktiky, nekalé, plakty, nekalé praktiky a možno by sa aj toto dalo aplikovať. A posledné opatrenie od nuly vytvoriť základy, zá, zásady franšizingu na únijnej úrovni. A potom, na ďalšom diapozitíve to vidíme, nie. Aj na tom ďalšom, nie, nie. Takže treba sa vrátiť, vrátiť k diapozitívu číslo, počkajte, 19. A tam máme možnosť aby sme vytvorili únijné princípy pre franšízu. Máme na to už aj modely. Ideme do úvahy kódex, o ktorom sme hovorili, holandský e, kódex pre franšízy. Ten holandský je naozaj mnohokrát bol aktualizovaný a dosť aj odráža e, názor franšizistov, takisto komerčné agentúry a distribúcia franšíz by sa tu mali zohľadniť. Je tu literatúra, je tu case law, sú tu informácie z členských štátov EÚ o franšíze a Európska únia by z tohto všetkého mohla postaviť istý základ, kde by sa povedali základné princípy toho, ako by sa mali správať poskytovateľia a nadobudania franšízových licencií k sebe. Navrhujem, že tieto všetky veci treba, aby EÚ zobrala do úvahy. Možný návrh, ako to vidím ja, na tieto princípy unijné by malo byť... My by sme mali začať definíciou franšízy. Mali by sme odlíšiť, kedy tu ide o priemyselnú franšízu, v ktorom sektore, napríklad komerčná franšíza, alebo e, v ktorom sektore obchodnom sa uplatňuje. Potom by sme mali formulovať všeobecné princípy a potom aj konkrétne zásady, čo by e, za vyváženým spôsobom priniesli povinnosti, práva a takisto by sa tu sústredilo na kontinuitu. Tým chcem povedať, že treba sa spýtať aj ľudí, ktorí by sa mali mať právo vyjadriť, či tieto zásady im pomôžu, či vo všeobecnosti aj konkrétne je takéto niečo e, pripustné, že by niektoré pravidla boli povinné a či chcú takú legislatívu, ktorá by regulovala tento privátny sektor, alebo tá, radšej by chceli seba reguláciu. Imko štúdia identifikovala hlavné e, problémy vo franchisingovej sieti alebo v spôsobe podnikania cez franšízu a myslím, že to je veľmi dobre premyslená štúdia. Ďakujem. Ďakujem pekne a ja som si myslel, že by um, bolo možné urobiť eh, krátku správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme. No, čím viac o tom počujem, tým je to zložitejšie. Hovorili sme veľa o držiteľoch eh, licencie a udelovateľoch licencie a viem, že v miestnosti máme aj podnikateľov, tak uh, dám prioritu tým, ktorí sú buď udelovateľi licencie alebo majiteľia držiteľov licencií. Ja som z podnikov, ktorý je eh, udelovateľ licencie, no EFF e ma požiadali, aby som dal slovo tým, ktorí eh, prevádzkujú eh, spoločnosť o podnik ako mm, udelovateľi alebo držiteľi licencie, takže chcem dať slovo tým, ktorí majú praktické skúsenosti. Máte niekto z vás? Dobre popoludne, ja som Michael R. a ja som udelovateľ eh, licencie podnikateľov zo Spojeného kráľovstva a tiež som predseda Európskej francízovej federácie a som eh, člen Britskej eh, francízovej asociácie a rád príjmem otázky. Teda vy chcete zodpovedať otázky. No, my si chceme vypočuť eh, od podnikateľov ich skúsenosti, ich praktické skúsenosti ako poskytovateľov eh, licencie alebo držiteľov licencie. Eh, takže potom máte slovo. Ďakujem, pán Deon, za túto príležitosť. Myslím, že ste uviedli na začiatok, že mm, toto je hrubá správa a o tom nemôžno argumentovať, ale naozaj to je hrubá správa. Mm, mám 40 strán tiež nemôžeme mm, spochybňovať to, že je to zároveň aj e, tenká správa, pretože je empiricky veľmi e, tenká a za e, posledných pár mesiacov sme mali dlhé debaty v Spojenom kráľovstve v Bruseli o Brexite a boli tam populistické kampane a podľa politiky s katastrofálnym eh, výsledkom a eh, myslím si, že eh, tu máme tiež riziko, že začne robiť vedu nepodloženú na faktoch a má tiež potenciálne rizikové výsledky a ja tiež chcem vás odvolať na tú odračku kde je nedostatok transparentnosti na trhy, že nemáme poňatie o tom, čo je na trhu. Myslím si, že um, táto správa je dobrá ako výskum, ale nie je vhodná na to, aby sme um, prijímali uh, ďaleko siahle uh, závery a dúfam, že vaša správa z vlastnej iniciatívy uh, bude na to vhodnejšia. Mohol by som sa k tomu ešte vyjadriť? Thank you, uh, thank you very much. Ďakujem. Varovali ma, že E, treba urobiť e, viac výskumu a že je to nebezpečná cesta, no skutočnosť, že treba urobiť ešte viac výskumu, neznamená a nedokazuje, že tá správa je e, tenká, ako ste povedali. No a čo je pre mňa zaražajúce po všetkých tých hodinách, čo som hovoril s ľuďmi, Samozrejme, možno napadnúť túto metodiku mm, pohovoru s ľuďmi, no ak tam nie sú žiadne ďalšie materiály, e, na ktorých môžete založiť váš prieskum, tak to je jediný zdroj. No, mňa zarezilo, že po mesiacoch, ako som pracovala na mm, tejto francízovej téme, bola som spojený s mm, holandským ministerstvom e, hospodárstva a naše skúsenosti boli zaražajúco podobné. Takže e, mňa pozbudila e, táto konverzácia s holandským ministerstvom hospodárstva, aby som povedala, čo som povedala. A samozrejme, keďže nemám e, matateľné v skutočnosti ja nemala som prístup k zmluvám, čo um, otvorene priznávam. No, sú tu podobnosti, ktoré nemôžem popierať come back to you. Yes, uh, thank you. Ďakujem. Doktor Anita, ja som uh, si všimol na začiatku vašej prezentácie, ste uvedli zoznam zdrojov, teda štáty, z ktorých máte zdroj informácií. Spojené kráľovstvo tam nebolo len pár pripomínok k tomu. Som zarazený, že ste nedokázali nájsť uh, výber uh, francízových zmluv. E, Povedali ste, že mali ste ťažkosti ich nájsť. Určite, keby ste išli do spadného kráľovstva, tak dokoľvek z tých 350 tých, e, udelovateľov e, licencie by vám dal ich zmluvy. A ak by ste išli na moju webovú stránku, tak by ste si stiahli tú zmluvu v PDF v formáte, tam sú k dispozícii a e, ďalej, keby ste išli do Spojeného kráľovstva pri našom výskume a pýtali sa mm, držiteľ licencií, tak e, by e, sme netvrdili, ako hovoríte dnes popoludní, že väčšina držiteľ licencií je nespokojných. My sme v Spojenom kráľovstve robili nezávislý prieskum a ten ukázal, že 97% držiteľov licencií je ziskových a sú spokojní s týmto vzťahom. Takže z toho, čo hovoríte, nie je to tak v Spojenom kráľovstve posolstva a e, skúsenosti FF neodzrkadľujú moje skúsenosti v Európe. A je to len e, čudný e, zdroj výskumu, ktorý je skreslený a deformovaný v prospech záujmov jedného zo jednej zo strán. Yes, thank you very much for this. And... Ďakujem za to. A myslím, že tu treba vyjasniť jednu vec predmet, e, rozsah e, prieskumu tých 9 štátov, ktoré som prezentovala, ktoré sme skúmali, nám dal parlament. Takže sme nemali čo e, povedať k výberu štátov v prieskume. My sme len postupali podľa toho rozsahu prieskumu, ktorú sme dostali v zadaní. Takže sme postupovali podľa zadania, ktoré nám dali a my sme povinní tak učiniť. Dobre, ja to chápem a to je nešťastné. A ak by e, potom mohol nastať e, ďalší výskum, tak určite Spojené kráľovstvo s vami rado bude spolupracovať. Môžete si byť istí, že ja si pozriem vašu webovú stránku, než napíšem tú správu. Hans von Bellen chcel slovo. Thank you. Um, I'm in, uh, in... Ďakujem, som nezávislý obchodník v Holandsku, som 28 rokov franšizista a mám franšizu rád. Veľmi. Je to dobrý systém, spolupráca môže byť výborná, prospech na oboch stranách. Je to systém, ktorý by mal existovať a pokračovať. Problém spočíva v tom, že niektorí franšizisti narazia na problémy a čo som ja dnes počul, skôr mi naznačuje, že tie problémy iní ignorujú a potom je nemožné v systéme, keď ste franšizista, máte obchod, máte výhradné právo predaja, ak ten, čo vám poskytol licenciu na túto značku, na výhradné právo predaja, na tento tovar, zakazuje kupovať produkty iné, ale zároveň on môže dodávať podobné produkty zákazníkom vo vašej oblasti. Malo by byť jasné, že keď franšizista raz si, raz si otvorí obchod v nejakej oblasti, tak e, spadová oblasť klientov by mala patriť iba jemu. A poskytovateľ licencie by nemal jednoducho prísť do vašej oblasti a povedať vám, prichádzate, prichádzate o zákazníkov, a jednoducho to prebrať, vstúpiť na túto, do tejto oblasti na trh. Podľa mňa to nie je fér, takéto správanie. Ďalšia vec. Franšizista, ak zbankrotuje, príde tam nový, franšizista, nový nadobúdateľ licencie na výhradné právo predaja a ten dokonca môže predávať za vyššie ceny, ako bolo dovolené predtým. Môže využiť obchod, všetky, všetky vybavenia a po pár mesiacoch, keď, keďže mu ten poskytovateľ umožní tieto vyššie ceny a funguje dobre, potom zrazu začne sa mu nedariť, zbankrotuje a takýto kolobeh sa stále opakuje. Tomuto sa dá vyhnúť viacerými spôsobmi. Ja naozaj mám rád systém franšízy, ale keď tu hovoríme my, franšízisti, o niečom, tak by sme mali zabezpečiť, aby sa takéto niečo celý čas nedialo. Keď raz sa dohodneme, tak by sme to mali aj dodržať a nerobiť si to navzájom. Poskytovateľia licencií, keď sa dávajú do takýchto pochybných praktík, nerobia dobrú reputáciu franšíze. Samozrejme, že poskytovateľia majú väčšiu právomoc väč- v tomto, takomto systéme, ale treba otvoriť oči a treba pozrieť, kde napríklad tak ako v Holandsku, v holandským kódom NFC, by sme mali dať na papier aj my to, ako chceme spolupracovať. A myslím si, že je dobré, že by sme to mali urobiť a zdôraznil by som, že je dôležité, aby aj franšizista, aj poskytovateľ franšizovej licencie spolupracovali. A ak sa nám to nepodarí takto kolaboratívne dosiahnuť, tak potom treba zákon, treba právnu normu, ktorá by donútila obidve strany spolupracovať. Ja som bol celé tie roky nezávislý. Nemám rád právne predpisy a zákony, ale som si istý, že treba byť nejaké vytvoriť, vydať sa touto cestou zákonov, predpisov, ak sa nemá všetko konať len tak samospá doma, bez, bez regulácie. Ďakujeme. Musím poďakovať tlmočníkom, že naozaj zostali o niečo dlhšie Odteraz e, ešte máme ďalšie otázky, ktoré by sme mali odteraz. Nech sa páči, máte slovo. Excuse me. I work for Colroyd, who is one of um, the license owners of SPAR E, ja pracujem pre Korut, e, ktorý je držiteľ e, licencie siete Špár v Belgicku a my sme prezali ten podnik držiteľ licencie v 2003 a zvyšili náš obrad o viac ako 10% pre držiteľov licencie samozrejme aj pre náš podnik, takže nám sa darí veľmi dobre a chcem zdôrazniť, že Máme e, asi jeden konkurs za rok a potom tam sa stalo, že potom v takom prípade e, ten podnik e, predá sám ten majiteľ a my nezasahujeme do toho. Máme platformu, kde môžeme diskutovať o problémoch a majiteľia teda a licencii sa sami rozhodujú, že čo chcú nakupovať vo väčšine platform, kde majú vybraných e, zástupcov a to môže byť e, vzorec, ktorý e, funguje veľmi dobre. My máme tu dobré skúsenosti a je to taká platforma na vyjednávanie medzi držiteľom licencie a poskytovateľom licencie a tam, kde riešenie, tak sa navrhne a my si eh, ho osvojíme a použijeme, a takže eh, takto nám to funguje a nemáme problémy. Toto je veľmi dobré podnikanie a chcem zvorazniť, že ja som sklamaná, keď vidím, že v zozname ľudí, k, s ktorými ste robili rozhovory, je tam Legartis, ktorý eh, podal žalobu v Belgicku, ale nie je tam Špar, nás e, ste sa nepýtali, takže my by sme vás e, pozvali, aby ste prišli ku nám a videli, ako to funguje. My nemáme doložky v našich e, zmluvách, ktoré sa týkajú konkurencie alebo nekonkurovania, takže prosím, príďte ku nám a pozrite si naše zmluvy, sú otvorené, môžeme vám ich dať. Takže ja e, navrhujem, aby ste otvorili túto štúdiu a videli, že čo je na trhu zaujímavé. Ďakujem, ďakujem aj za vašu ponuku transparentnosti, to e, si ceníme. Máme ďalšie otázky. Začne ten pán, potom e, tá pani a to sú konečné posledné e, vystúpenia. Ďakujem, ja som Jelton Huff, e, držiteľ Francis v Holandsku. E, mám pár samobsluh a tiež nepotravinové podnik obchody a mám otázku na doktorku Vanetu o zmluvách. Hovorí sa tam, že zmluvy sú problém. Bol problém, aby sa dostala k zmluvám. Ja som tiež napísal s Patriciou ten holandský kodex pre držiteľa licencie. Ja som bol ich zastupca a my sme riešili v diskusiách e, o tom e, kodexe NFC tie, že tie že tie side letters e, že side letters sú problémy a v e, tom čase bol tam jeden držiteľ licencie, ktorý mal s týmto problém a nie je kolektív. My v Holandsku si myslíme, že toto je veľký problém a že tieto side letters existujú a ešte konkrétnejšie, mám otázku na udelovateľov licencií, či môžu tiež e, vysvetliť, e, ako tieto side letters e, možno otvoriť verejnosti, aby sme my tiež mohli tiež e, čítať e, tieto side letters, ktoré sú e, dodatkom k zmluvám. Ale otázka na doktorku Anetu je, že ako vidíte, ten problém tých side letters, ktoré sa prikladajú k zmluvám. Thank you. Think, uh, is... Ďakujem. Myslím uh, si, že tieto side letters sú len jeden z problémov, ktoré sa uh, objavujú v tejto praxi a problém je, že aby sme uh, riadne zanalizovali, o čo tu ide, tak treba rozlišovať medzi rôznymi problémami, ktoré existujú. Viem, že to je trošku zmetočné, ale musím to vyjasniť. Z tých rozhovorov, čo sme viedli, sa zdá, že niekedy udelovate licenci, hoci netvrdím, že to je štandard, a že vždy je to tak v každom vzťahu, ale aby sme to zasadili do štruktúry, niekedy to je len ne, nekalé obchodné praktiky. A čo sa týka side letters, v závislosti od obsahu side letter, to môže eh, byť eh, len výkon eh, zmluvnej slobody, ale môže to byť aj nespravodlivá podmienka v zmluve, ktorá sa nocuje držiteľovi licencie v závislosti od praxe, ktorá sa vyvinie medzi e, držiteľom licencie a udelovateľom licencie, to môže byť nekalá obchodná praktika. Ťažko e, to e, vidieť bez toho, aby sme zohľadnili tie doložky o dôvernosti údajov. Dúfam, že to bolo zrozumiteľné. Okay. Posledný rečník, posledná rečníčka. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že taký side letter môžu byť aj v prospech nejakých franšizistov. To závisí od jednotlivého side letter. Ja by som nepovedala, že vždy to musí byť nutne pre jednu konkrétnu stranu. Ja som počúvala celé popoludnie a ja som... Mimochodom sa volám Romana Engeman, som managing director eh, jednej takej franchisingovej asociácie som rada, že sme hovorila o, hovorili o franšíze celé popoludne. Je to veľmi dobrý obchodný model, ktorý poskytuje príležitosti aj poskytovateľom licencie, aj nadobúdateľom licencie, ale je tu jedna vec. Myslím si, že dnes popoludní sa naozaj preukázalo, že existuje silná lobby zo strany franšizistov, najmä zo strany holandských franšizistov a najmä zo strany franšizistov podnikajúcim v oblasti potravín, maloobchodu potravinárskeho a to sa odráža aj v tejto konkrétnej štúdii, aj dnes popoludní pri, pri tom, čo sme si vypočuli. Keď hovoríme o spolupráci a o vyváženosti, medzi poskytovateľom a nadobudateľom licencie. Ja by som bola za vyváženejší prístup aj dnes popoludní. Nie len, že sem prídu Holandiania a zástupcovia holandských franšizistov a tvária sa, že to je európske, že to, tie problémy sú európske, že treba hovoriť o samoregulovaní a franšizistoch a kódexe a ako sa má tento kódex rozvieť. Ale ja si myslím, že treba rešpektovať obe strany sporu A dôležité je aj to, že ak existuje už raz etický kódex, tak potom s ním musia súhlasiť aj franšizisti. Ak je to holandský kódex pre franšízu, ak sa to vyrokovalo malý, malými týmami v tichosti a teraz sa to otvorilo pre ostatných a zároveň to je niečo, čo má veľký vplyv na to, ako budú jednotlivé strany rokovať a spolupracovať, Myslím si, že to je niečo, čo by mali aj poskytovateľia licencií náležite s náležitým rešpektom byť, mali byť braní do úvahy a to trvá nejaký čas, kým sa celý trh, všetci aktéry na trhu dajú dovedná, kým sa niečo zmení. Treba to urobiť spolu a s úctou jeden k druhému a sústrediť sa aj na nadobudateľov, nie len na nadobudateľov, ale aj na poskytovateľov franšízových licencií. Ďakujem. Ďakujem vám. Ja nesúhlasím s vašou kritikou, pretože ja si myslím, že tu že sme pridelili aj dvojitý rečnícky čas niektorým rečníkom, ktorí hovorili za maloobchod, za stanovisko poskytovateľa franšizovej licencie. Chceli by ste veľmi rýchlo reagovať na to, čo tu odznelo o holandskom franšizingovom kóde? Počula som touto poznámku stále dokola, že to bol malý tým, ktorý vyrokoval tento kódex a že rokovali za zatvornými dverami a že tam neboli dostatočne zastúpení zástupcovia poskytovateľov licencií. Pani Angeman tam predsa bola prítomná, informovaná bola a po Vzbudili sme, aby na oboch stranách vznikli think tanky. Na strane franšizistov tento think tank fungoval dokonale. A od mnohých ľudí sa zozbierali námety. Pri tom, že sa rešpektovala dôvernosť údajov, my sme nepoužili každý kúsok informácie, aby sa rozmazal po novinách, aby sa špekulovalo, prečo sa takýto kódex robí. Z nejakého dôvodu boli poskytovatelia licencií nespokojní s tým, ako fungoval think tank na ich strane, ale je mi ľúto, ale za to ja zodpovedná nie som. Thank you. And I'm... Ďakujem. Je mi jasné, že tento dialog ešte bude pokračovať aj v budúcnosti. Komisia bola naozaj veľmi trpezlivá. Som rád, že ste tu sedeli ako zastupcovia komisie celé popoludne a teraz je ten správny čas dať vám slovo. Môžete zareagovať na to, čo ste počuli a možno by som dodal otázku pre vás. V skutku v predchádzajúcich uzneseniach parlamentu sme žiadali aj zo strany komisie viac skúmania toho, ako vyzerajú súčasné praktiky, vyšetrovania. A naozaj vnútri komisie sa udialo niečo, čo by, o čo by ste sa mohli s nami podeliť? Myslíte si, že táto správa by mohla byť relevantná aj pre komisiu? Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som z DG hospodárska súťaž DG Competition a mám tu aj kolegu z DG Grow, teda hospodársky rast. Rád by som okomentoval to, čo som si vypočul dnes popoludní. Aj k štúdii by som sa vyjadril, s ktorou som sa detailne zoznámil. Táto štúdia sama tvrdí, že nemá dostatok údajov, že nedostali sa ku všetkým kontraktom a napriek tomu sa opovažili predstaviť e, širokosiahle závery Neviem, ako sa takto dá fungovať, ale táto správa okrem toho ešte aj je založená na základnom neporozumení pravidel hospodárskej súťaže. Únijné zákony o hospodárskej súťaži sú tam na to, aby sa vysporiadali s nespravodlivými kontrahovacími vzťahmi, neferovými, a nastavujú sa tu parametre, čo sa, čo sa pod, žiada od poskytovateľa, od príjimateľa alebo nadobudateľa licencií, to nie sú otázky pre hospodárskú súťaž. Každý, kto chce mať franšízu, tak e, ak bude toto počúvať, túto správu, tak trošku ho za, bude to zavadzajúce. Ďalšia rečnička spomenula, ako to je a ako by to malo byť. Takže štúdia paradoxne hovorí, že na jednej strane sú zákony hospodárskej súťaže a na druhej strane máte zákony o, pred, o kontraktoch alebo o nekalej súťaži. A ešte máme aj spotrebiteľský zákon a tak to predsa má byť. Ak by to tak nebolo, tak v zásade by ste podkopali efektívnosť zákonov o hospodárskej súťaži a to by nebolo v konečnom dôsledku dobre ani pre nabudovateľov, nadobúdateľov, ani pre poskytovateľov licencií, ani pre európskych spotrebiteľov. Členovia asociácií by sa nemohli obrátiť na súd a nemohli by sa použiť zákony hospodárskej súťaži, ktoré by dali niekomu zapravdu a potom náklady na právnikov, ak by takéto zákony neexistovali, by boli zbytočne vynaložené. Vaše kritérium možno bolo nastavené prívysoko, chceli ste zistiť, ako to všetko funguje. Ak, sa zist, ak zistíte, že idete na súd, vy nemôžete súdu predpísať, že toto je ne, nekalá praktika, alebo toto je hospodárska súťaž. Vy, vy nemôžete súdcovi predpísať, podľa čoho má postupovať. A súdca sa vás pýta, keď jeden francizista vstúpi na trh, A keď od vás žiadal poskytovateľ licencie priveľa a vy ste zbankrotovali, to neviem, či je riešenie na hospodárskú súťaž. Chceme ako to niektorí povedali, že chcú zmeny zákonov o hospodárskej súťaži? Mali by sme si pre seba dať nejaké vyššie ambície, nejaké iné ciele pre hospodárskú súťaž spolu s ostatnými, ktorí chcú ešte si pre seba postaviť ďalšie ciele, tak to teda rozšírme. Ešte aj zamestnanosť s tým súvisí, ešte aj e, dodávateľsko-odberateľské vzťahy v kontraktoch s tým súvisia. Ďalej tu sú nerovnováhy medzi regiónmi a ak všetko toto zahrnieme, budeme mať neefektívne politiky a zákony hospodárskej súťaže, ktoré budú neefektívne a nespravodlivé najmä k malým a stredným podnikom. V 89., keď sme tieto zákony presadzovali, viete, kto boli proti? Poskytovatelia a najmä pivovarníci, pretože to im dáva menej možností e, pre kontrakty a blokové výnimky, ako toho, to bolo v minulosti, a takisto prach by bol nastavený tak, že by to bolo ne, nepriaznivé. A toto sú všetko otázky hospodárskej súťaže. My máme proste určitú úlohu, ktorú máme zohrávať a ak by tu mali byť ešte iné zákony, ktoré majú riešiť iné aspekty, tak nech ich riešia. Ale neférové obchodné praktiky, e, to je súvisiace síce, ale potrebujeme viac údajov, ktoré nemáme. Nemáme ich dosť. Ďalšia otázka je, či sa majú veci riešiť na národnej alebo únijnej úrovni. A ja si myslím, že na túto otázku odpovie môj kolega z Generálneho riaditeľstva pre hospodársky rast, pretože títo sú zodpovední za tak, takéto aktivity. Dobre popoludne platím. Ja pracujem pre DG, pre vnútorný trh v oblasti spolupráce medzi podnikmi. Dve inštitúcie, parlament a komisia, za ostatné roky sa sme riešili eh, potravinový dodavateľsko-odberateľský reťazec za neférové obchodné praktiky. A takisto sa do toho zahrňa aj franšíza. Myslím si, že to, čo sme riešili v potravinárskom dodavateľsko-odberateľskom reťazci, platí aj pre franšízu. Takisto tu pozorujeme nekalé obchodné praktiky. Takisto sú tu obete nekalých obchodných praktik, podobné tomu, ako sú obete pri franšízi. Dobrovoľné iniciatívy na nápravu takýchto nerovnovách môžu fungovať. Je to hrbolatá cesta, je to dlhý proces, ale myslím si, že sme sa ňou vydali a dostatočne ďaleko sme sa dostali v týchto samoregulovacích opatreniach. A myslím si, že pri franšíze by sme mohli aplikovať to isté, čo sme aplikovali pri potravinovom dodávateľskom odberateľskom reťazci. Na európskej úrovni niečo máme teraz pre franšízy, neviem, či to je efektívne, ale v Holandsku skôr máme bilaterálny proces a mne sa ten holandský postup zdá sľubnejší. Želám vám s tým veľa úspechov. Naozaj je to pre nás zaujímavé, sme zvedaví, kam vás to dovedie, či to je tá správna cesta, ktorú sa rozhodnú zdieľať obaja aktéry. Je to tiež dôležité, aby sa aj franšizisti nadobudatelia franšizisti zorganizovali nielen na úrovni Holandska, ale aj na únijnej úrovni vo všetkých ostatných krajinách. Toľko som chcel povedať. Druhá vec, čo som chcel povedať, sa týka interného trhu. Veľa poznámok tu odznelo dnes v zmysle, že sú tu prekažky vnútra únijnému trhu, aj pri franšize. Ja som si nepreštudoval, nečítal, že by toho bolo až toľko pri franšíze, ani som ne, nepočul nejaké konkrétne problémy pre cezhraničný trh, pretože o to tu ide výhradné právo prejava tovaru istej značky aj cez hranice. Myslím si, že tu treba opatrne sa vyjadrovať, aby sme uh, nepovedali to isté, čo sa už riešilo pri dodavateľsko-odberateľských reťazcov v oblasti potravín Máme tu však situáciu, kedy franšízy s výhradným právom predaja tovaru ani tak veľmi neobchodujú cez hranice. Väčšina je to vždy, vždy funguje na domácom lokálnom trhu. Takže keď budeme ctiť princíp subsidiarity, e, nemali by sme veľmi rýchlo vyhlasovať, že tu je problém vnútro trhu, že sú tu prekážky vnútorného trhu, ktoré treba riešiť na unijnej úrovni. Naozaj opatrne radím e, vyhlasovať, že sú tu prekažky vnútrounijnému obchodovaniu. Ja si myslím, že komisia sa teraz naozaj venuje lepšej tvorbe práva, tzv. better regulation. A myslím si, že takáto paradigma nás teraz vedie. To je niečo, čo, ako som predtým povedal, nechcem posudzovať štúdiu na základe jej záverov, ale táto štúdia nepreukázala žiadne efekty cezhraničné ani štruktúrálne prekážky na vnútornom trhu. Nepreukázala. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Ja chcem len zopakovať tú otázku, ktorú som vám položil. Videli ste uznesenie parlamentu, ktoré vás žiadalo komisiu vykonať štúdiu, vy, zadať štúdiu a pokračovať v štúdii ktorá by študovala obchodnú stratégiu, francízu a podobne. Vy ste, vy ste teda dokumentovali štúdiu, ktorú zadal parlament. A aký máte materiál vy, ktoré, ktorý by nám s týmto mohol pomôcť? Touto správou. Ja si myslím, že predovšetkým je to otázka štúdii. Pracovali sme na tejto téme s tromi, viac, viac, s tromi rôznymi osobami a sústredili sme sa na potravinový reťazec. Za posledné dva roky v januári bola e, táto správa ktorá súhrným spôsobom analyzovala situáciu v 28 členských štátoch a my sme tiež analyzovali dobrovoľné postupy Otázkou ostáva, ako využívame naše zdroje, teda celý náš sektor, keď tu počujeme od rôznych partnerov, že je tu nerovnováha a nespravodlivé postupy. No dobre, určite ten potravinový reťazec je dôležitý a franšízy sú tu zastúpené, ale otázka je, aké sú tu priority. Ale ja si myslím, že je to dobrý základ a tiež si to náležite a dostatočne preštudujeme, aby sme videli, čo je ešte možné v tejto veci robiť pán predseda. Ešte pokračuje predstaviteľ Európskej komisie. A z tých ďalších sektorov asi by som nepodporoval otázku sektorového prístupu, pretože je to otázka rovnováhy v, v zmluvných vzťahoch ak e, budete hovoriť s jedným subjektom, napríklad Urlata, budete e, alebo nájdete podobné problémy, ako máme inde, napríklad v pivovarníctve alebo inde. A aké podmienky by sa tu prejavovali? A to je práve to, že je to niečo špecifické, ktoré sa týka práve franšíz. Keď sa pozrieme na franšízy ako na otázku hospodárskej súťaže, tak potom e, e, tejto otázke sa e, v praxi práve venujeme a na trhu sa štúdie zaoberali otázkou rôznych obmedzení jednak eh, um, obmedzením eh, príjemcom či držiteľom alebo aj poskytovateľom franšíz. Otázka, do akej miery je možné tieto obmedzenia v budúcnosti zavádzať alebo riešiť, alebo či budeme môcť oslobodiť nadobudateľov eh, franšíz od hospodárskej súťaže. Pán predseda De Jong, myslím, že je dosť zložité urobiť závery z dnešného stretnutia. Určite je potrebné, aby sme pokračovali krok po kroku. Keď na jednej strane povieme, že by sme nemali mať niečo špecifické v oblasti hospodárskej súťaže o franšízach a keď na druhej strane poviete, že by sme jednoducho nemali vôbec nič robiť, pretože situácia je dobrá taká, aká je, no tak to ste nám teda veľmi nepomohli. My sme konali na základe uznesenia Európskeho parlamentu a urobili sme určité skúmanie danej situácie a my takouto informáciou chceme pomôcť eh, vám a to je to, čo chceme urobiť a nerobiť nič v oblasti franšíz. Nemyslím si, že to by bola tá správna odpoveď predstaviteľ komisie, len by som povedal, že to, čo povedal kolega, ja ho v tom podporujem. My nehovoríme, že tu nie je žiadny problém v konkrétnej praxi franšíz, ale otázkou je, že ak chceme niečo regulovať, tak tu okamžite znie, prečo to robiť na úrovni EÚ, má to nejaké cezhraničné dopady, Mm, je tu nejaká cezhraničná dimenzia, prečo to neponechať len na národné štáty a práve potrebujeme dôkazy, že je tu tá cezhraničná dimenzia a potom e, môže e, sa niekto obrátiť na EÚ a žiadať, aby sa to regulovalo na európskej úrovni, pretože odpoveď politikov nielen v Holandsku, ale aj tam, tak bude okamžite taká, že na európskej úrovni je potrebné riešiť niečo, čo má cezhraničné dopady. Pán De Jong, áno, práve hovorím, že my ako parlament komisii odpovedáme, že je potrebné sa pozrieť na fungovanie tohto sektora. Ja sa snažím nejakým spôsobom nepredvídať alebo nepredbiehať nejaké závery tohto rokovania. Možno by bolo nesprávne, keby aj komisia takýmto spôsobom predbiehala udalosti a uvažovala, čo je možné a čo nie je možné urobiť. Takže určite diskusia ešte bude pokračovať v oblasti potravinárskeho maloobchodu, ale už som to raz povedal, teraz nebudem formulovať závery. Vy môžete pokračovať neformálne v diskusii, ale všetkým by som rád povedal, že ďakujem za všetky príspevky a ako budúci spravodajca sa budem snažiť brať rovnakým spôsobom do úvahy príspevky zo všetkých strán a partnerov. Zatiaľ nemám žiadny záver na rozdiel od komisie, čo by sa malo alebo nemalo robiť. Som ochotný sa pozrieť na všetky aspekty a mnohí rečníci a experti, ktorí vystúpili a dnes hovorili rovnako ako zastupcovia organizácií, federácie, franšízy a tak ďalej, ktorí predložili svoje, svoje praktické skúsenosti a rovnako ako aj naši výskumníci, tak všetci budú pre mňa zdrojom informácií a ja ich budem bilaterálne konzultovať a určite všetko v mojej správe zohľadním. Správa musí byť relatívne stručná. Obvykle to funguje tak, že vyzerá to najprv, že je to stručná správa a potom prídu pozmeňovacie návrhy a tieto dosť predlžia ale je to teraz v tomto procese. Ja dúfam, že vás všetkých e, ešte sa s vami stretnem a že z toho zíde niečo, čo by mohlo byť príspevkom k duchu, o ktorom hovorilo EFF, teda duch spolupráce, uznania dôležitosti franšíz zváženia aspektov vnútorného trhu z hľadiska mm, franšísť a ako to môže priniesť plný prospech všetkým. A na základe toho ďakujem za všetky príspevky a ďakujem aj za účasť dnes popoludní a je to začiatok, myslím si, veľmi dlhého procesu.